Szanowni Państwo, zaczynamy nasze spotkanie. Vážené a začneme naše si sluchadla, prosím, kto potrebuje kvôli tlmočeniu. A začneme bodom 8. ktorý sa nám nepodarilo prerokovať do poludnia. Takže to je správa z delegácia výboru Envy v Polsku. Správu. Takže na delegácie v Polsku. Do Polska sa zúčastnil pán Leinen, pani Morkunete Mikuliene, pani McEwen a pani Jolanta Hübner. Krátko prečítam Uh, správe, správu z tohto stretnutia. Dobre, že po Maďarsku prechádza predsedníctvo na následujúcich 6 mesiacov od 1. júla 2011 Polskom a Myslím si, že bude veľa podujatí, takých zásadných a dôležitých pre Európsku úniu, ktoré sa udejú teda počas polského predsedníctva kom, e, výbor, náš výbor nám sa e, podarilo teda výjazd do Polska v čase e, v maji teda stretli sme sa s polskou polskej vlády, polského snemu a senátu a takisto s novinármi. A hovorilo sa o prioritách, ktoré sa, e, ktoré bude prezentovať teda v druhej polovičke e, roku 2011 polské predsedníctvo. Delegácia bola veľmi dobre prijatá a chce vyjadriť svoj e, svoju um, radosť z toho, že bola návšteva veľmi, on to bola návšteva veľmi otvorená a ústretová dostali veľa informácií. Diskusie boli veľmi konkrétne, konštruktívne a priniesli veľa ovocia. Veľa úspech, užitku teda. Polsko sa chystá veľmi dynamicky na otvorenie, otvorenie predsedníctva. A ehm, takisto sa chceme zaangažovať ehm, do prípravy a chceme samozrejme najbližších 6 mesiacov dosiahnuť Takže najbližších 6 mesiacov sme pracovali, e, budeme teda pracovať spolu s polskými, e, s polskou vládou na ochrane životného prostredia. Bude to otázka e, bioproduktov, takisto elektronických, elektronického smogu. A takisto sú to otázky týkajúce sa e, zdrojov energie a takisto cestná mapa, teda pardon, roadmap, e, týkajúca sa, rovno, ktorá sa týka e, energetických stratégií a to je využívanie uhlia, takisto urbaná konferencia COP17 RIA plus 20. To, sú tie, to je tá konferencia v Rio de Janeiro, klimatická. A témou, ktorá sa začne počas polského predsedníctva, to je takisto financovanie viacročné rozpočtu Európskej únie a reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky SPP. Takže delegácie Delegácia videla veľmi vysokú mieru angažma z polskej strany počas polského predsedníctva a zastá, teda, že dospejú k úspechom. Takže toľko oznámenie a chcel by sa niekto z delegát, členov delegácie chcel, by sa vyjadriť buď pani Hibner alebo pani Morkunajte Mikolenine. Ďakujem veľmi pekne, pán hovorí pani Himner. Najskôr sa chcem poďakovať kolegom, ktorí sa zúčastnili počas toho voľného týždňa, to bol zelený týždeň a zúčastnili sa na delegácii a e, je to pravda, že po, keďže sa zúčastnili tejto delegácie, tak nemohli pracovať v intergrupe a nemohli pracovať so svojimi volebnými ob, e, obvodmi. Takže ja sa chcem všetkým poďakovať, že sa zúčastnili na tej návštevy a Pán predseda hovoril, že sa sme zasretli s ministrami. Boli to traja ministri. Bol to minister pre zdravie. Pán minister predstavil svoje priority pre celé predsedníctvo. Takisto upriamil našu pozornosť na problém zostarovania sa Európy a takisto na riešenia, ktoré bude navrhovať v rámci rôznych e, situácií. Takisto um, hovoril o hovoril takisto o chorobnosti malých detí, to e, bude sa takisto zviazovať so špecifikami, ktoré sa budú e, realizovať na európskom trhu a takisto problematika, ktorá sa týka ochrany zdravia a s určitými registrami, ktoré by vyrovnávali šanci v celej Európe. Potom sme sa stretli s ministrom pre životné prostredie. Pán minister našu pozornosť upriamil aj na témy, ktorými sa zaoberáme my, to znamená suroviny a počiarkol konečnosť. Takisto hovoril o recyklovaní a na trvalo udržateľné riešenia. Dokonca padol taký návrh, že by sme sa mali pokúsať, pokúsiť právne riešiť takú dobrú konkurenciu a predlženie životnosti zariadení a v v jednotlivých štátach, pretože veľmi často sa hovorí, že nadmerne využívame naše suroviny. Takisto sme hovorili o otázkach energetika a o a využívania a obnoviteľných zdrojov a takisto hovorili sme o tom, ako by sme mohli my ako Európa a polské predsednica, ako by sme sa mohli predstaviť na konferencii COP17 v Durbane. Takisto sme sa stretli s ministrom pre poľnohospodárstvo, ktorý hovoril o problémoch polského predsedníctva. A to sú problémy v SPP a, a Polsko sa bude snažiť nachádzať riešenia. A takisto sme hovorili o istých rizikách, ktoré sa viažu na skutočnosť, že pokiaľ my to urobíme tak, že každý členský štát bude mať svoju vlastnú politiku eh, v rámci eh, do povoľovania GMO, organizmov eh, modifikovaných, geneticky modifikovaných na svojom teritoriu, tak budeme mať problém, pretože jedno kliknutie na počítači v internete by znamenalo, že niekto to povolí na pár kilometrov od svojho bydliska a to nie nie je tak, že by sa to kontrolovalo, takže e, musíme takisto tieto veci riešiť. Bolo e, veľmi zaujímavé stretnutie s predstaviteľmi výborov e, Polského snemu a senátu. Páni senátori tiež vyjadrovali svoje znepokojenie, medzi iným spojené aj s prístupom k reprezentovania polských záujmov v Durbane E, reprezentovania Polskom záujmov EÚ e, v Durbane. Takisto e, energetika bola predmetom našich diskusí. Takisto hovorili o obavách týkajúcich sa voľného obchodu, pretože tu budú určité veci, ktoré znepokojujú obyvateľstvo a je dôležité, ako to vyriešime. Takisto sme sa stretli s NGO, Ehm, samozrejme, bolo tam množstvo stretnutí, ktoré sa ehm, robili pod, na um, ehm, podnet budúceho predsedníctva a prepojené s ekológiou, takisto čo sa týka prírody a životného prostredia. je to na konferencii e, s na stretnutí s, so žurnalistami, tam sa súčasnila veľa osôb, ale um, nebolo tam tak veľa takých uh, základných otázok. Pán predseda sa snažil poukázať na uh, počiny komisie a výboru a prišli sme uh, k spoločným, uh, hovorili sme o spoločných úspechoch, uh, všetkých troch inštitúcií, takže Rady parlamentu a komisie, ale nakoľko žurnalisti boli e, z rôznych oblastí, nie vždy vedia diferencovať, kde e, je to ťažisko e, spoločných riešení a spoločných vzťahov. Takže veľmi vážnou záležitosťou, o ktorej bude hovoriť moja uh, E, pani kolegyňa Radivile, e, ona sa zaoberala jadrovými otázkami aj otázkou jadrovej energie, takže nebudem to predlžovať. Z mojej strany sa chcem poďakovať. Zdá sa mi, že to bolo veľmi dobre realizované stretnutie. Ja sa a ja dúfam, že mojim kolegom sa Polská Varšava páčila a že v budúcnosti príde viac kolegov a bude ra a veľmi rado navštíví Polsko v budúcnosti. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani Hibner. A teraz má slovo pani Radivile Morkunete. Ďakujem, pán predseda. Ja som sa chcela ako prvé poďakovať sekretariátu za vynikajúcu prácu pri príprave tejto delegácie. Ja mm, som ja si myslím, že návšteva krajiny, ktorá sa pripravuje na predsedníctvo, je veľmi užitočná, pretože je možné spoznať vopred priority predsedníctva a okrem toho mali sme stretnutie aj s ministrom zdrav, z, e, zdravia pani Kopáč, ktorá hovorila o kvalitatívnom detstve, pretože tu si musíme robiť isté starosti o um, naše deti, prevenčné opatrenia, um, zaobchádzanie s e, určitými obmedzeniami pri vývoji, vo vývoji pri de- u detí. Toto všetko sú otázky, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. My sme hovorili aj o preventívnych programoch, um, s ťažiskom na lepšiu komunikáciu medzi členskými štátmi. My sme sa stretli tiež so, s ministrom pre životné prostredie a tu sme osvetlili náš postoj pri znečisťovaní Baltského mora a z regionálneho pohľadu je to mimoriadne dôležitá téma, ako pani Hübner povedala. Mali, hovorili sme teda aj o nukleárnej bezpečnosti. Takže v tomto zmysle musíme hovoriť skutočne jedným hlasom, keď myslíme na to, že nové atómové elektrárne by sa mali stavať na hraniciach Európskej únie. Ďakujem pekne za toto svedectvo. Prejdeme na ďalší bod. Vypočutie o Baltskom more. Chcem vám povedať, že zajtra o pol desiatej ráno bude vypočutie o, o presune výroby z Európy, to bude do pol dvanástej, čiže na pôde Európskeho parlamentu v Jan 6Q1 miestnosti od 9.30 do 11.30. Dobre, takže ideme ďalej. Bod 9 nášho programu vypočutie o zlepšovaní stavu e, Balckého mora vďaka udržateľnejším polnohospodárským postupom. Pán Olejničak, prosím, prídite sem na tribúnu medzi nás. Takže najskôr úvod pani Satu Hasi, pani Anna Rozbach a pán e, Olejničak. Takže najskôr pani Hasi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem e, za e, organizovanie, zorganizovanie tohto vypočutia vašim výborom. E, Baltské more je prioritnou environmentálnou témou mojej krajine, ktorá je má prístup k Baltskému moru. Často, keď sa hovorí o mori, u nás tak jednoducho sa hovorí o Baltskom mori, pretože e, všetko naše pobrežie vlastne sa nachádza e, na pobreží Baltského mora. A všimla som si, že tu v Európskom parlamente Baltské more nie je až takou horúcou témou. Ja som si všimla, že sú mnohí kolegovia, ktorí si neuvedomujú niektoré základné fakty, ktoré ale e, sú e, bežne dostupnými informáciami v mojej krajine. Po rozšírení Baltské more je e, v podstate interným morom EÚ. Iba malé pobrožie patrí Rusku, ale zvyšok patrí členským krajinám EÚ. Takže čo, to, to, čo sa deje v Balskom mori, v podstate má v rukách EÚ. Zdá sa, že ľudia si myslia, a to nie je úplne neopodstatnenie, že v severnej Európe ochrana životného prostredia je celkom dobrá, ľudia rešpektujú zákony, spoločnosť je dobre zorganizovaná a tak ďalej. Takže môže byť prekvapujúce, že Baltské more na severe Európy je jedno z najnečistenejších e, morí e, na svete. Aký je hlavný dôvod? Ide hlavne o to, že je dosť plitké, v priemere je to iba 57 metrov a pritom pri stredozemnom mori je to viac ako jeden kilometr. Takže je to e, veľká plocha, ale e, to množstvo vody nie je porovnateľné, pretože je oveľa plitkejšie ako ostatné moria. Keď hovoríme o znečistení, tak väčšinou ľudia myslia na nebezpečné chemické látky. Áno, to je problém, tak ako e, sme to počuli do obeda. Hovorilo sa o obsahu dioxínov v haringoch a voľne žijúcom losose. My potrebujeme opatrenia na zníženie e, hrozby, ktorú predstavujú nebezpečné látky a ropa, ale najväčšou hrozbou pre e, Baltské more je e, nadmerné množenie rias. A e, je tu obrovská oblasť, ktorá už nemá žiaden kyslík A takáto e, e, plocha, teda najväčšia takáto plocha sa nachádza práve e, v Baltskom mori. Sú to tie modro-zelené riasy predovšetkým. A najväčší dôvod pre takéto nadmerné šírenie rias je práve dusičnania e, fosfaty, ktoré e, sa uvoľňujú e, z polnohospodárstva. Takže musia sa zmeniť tieto postupy, pretože inak nie je nádej pre Baltské more. A to naozaj musí byť brané na vedomie pri reforme SPP. To neznamená skončiť s polnohospodárstvom, ale praktizovať inteligentnejšie polnohospodárstvo. je zaujímavé a dobré, že Polsko preberie žezlo predsedníctva EÚ a stratégia pre e, Baltské more pôjdu ruka v ruke s plnohospodárskymi opatreniami a prioritou je to hlavne pre Polsko a Fínsko. E, tento týždeň bude vymenovaná vláda vo Fínsku. Ja som bola jednou z vyjednávateľkov vládneho programu a vedzte, že máme dosť jednoznačné vyhlásenie o znížení miery nadmerného šírenia rias kvôli polnohospodárstvu. A bude to hlavné stanovisko e, fínskeho stanoviska k SPP. Takže ešte raz sa chcem poďakovať e, výboru za zorganizovanie tohto vypočutia. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom, účastníkom a naozaj dúfam, že toto vypočutie zlepší stav vedomostí a že taktiež e, sa posunieme vpred v našej reflexii ohľadne opatrení, ktoré by sme mohli, mali prijať s cieľom spraviť toto more e, čistejšie, čistejším a zdravším. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Satu Hasi a teraz pani Anna Rozbach. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, budem hovoriť po dánsky tentokrát. V prvom rade sa chcem poďakovať pani Satu Hasi za túto zásadnú iniciatívu. Naozaj je to určujúce. Ja pochádzam z Dánska, taktiež e, máme prístup k Baltskému moru a ako povedala predrečnička, celé Baltské more počas dejín e, bolo e, nie až tak veľmi slaným morom. E, voda e, v podstate ani nevyteká z Balckého mora, takže dosť ľahko dochádza k rozmnoženiu, rozmnoženiu riasy a teda nedostatku kyslíka. Ja pochádzam z rodiny e, rybárov, takže ja som sa v podstate narodila na rybárskej lodi a myslím, že je mnoho druhov rýb, ktoré v minulosti žili v Balckom mori. Legge deres æg og det vil sige, at små bitte fisk vokser op. A, a tu e, ryby prichádzali s cieľom naklásť vajíčka a malé ryby sa tak nachádz, na, na, nachádzali v tých najteplejších vodách. No a mnohí rybári preto chodia eh, li, robiť ryby, ryby práve sem. No a je to predovšetkým menšia flotila, rybárska flotila. No ale eh, celá táto oblasť utrpela kvôli pôsobeniu chemických eh, továrni, ale aj kvôli jadrovej elektrárni Ory, pretože bola vypušťaná teplá voda o 10 stupňov teplejšia ako voda v Baltskom mori. No a to všetko má dopad na ryby, ktoré končia v našich tanieroch je to celý potravinový reťazec. Menšie ryby požierajú väčšie a tie väčšie zase končia v našich tanieroch. Nie je možné si úplne odmyslieť znečistenie v tejto oblasti Európy a preto podľa mňa ide o veľmi dôležitú tému. Aj keď e, človeku až tak nezáleží na životnom prostredí, ale predsa len je tu aj otázka zdravia. A práve v tej chvíli by e, to malo zaujímať všetkých. Niektoré členské krajiny EÚ, tak ako už povedala predrečníčka, skoro eh, kolom dokola Baltského mora sú len členské krajiny EÚ. Takže naozaj musíme vyvinúť skutočnú stratégiu pre Baltské more a myslím, že sa uberáme správnym smerom za posledných 10-12 rokov bol dosiahnutý pokrok, boli prijaté rôzne právne predpisy, hlavne eh, ohľadne eh, toxického vplyvu eh, pesticídov na životné prostredie a na zdravie, ale ešte tie najinteligentnejšie postupy neboli použité, tak ako to už spomenula pani Hasi. Áno, prijali sme niekoľ, niektoré opatrenia o, o napríklad e, tom, že voda v blízkosti Balckého mora ostane ležať úhorom a teda e, nebude sa používať toľko pesticídov. Máme teda niekoľko takýchto e, zelených e, oblastí. U nás je to 5 pôdy, ktorá takto bola nechaná úhorom a potom je tu taktiež legislatíva ohľadne ochrany vody riek, jazier a podzemných e, vôd, ale to všetko nestačí. Musíme byť veľmi obozretní, pretože e, je tu Nord Stream, a takisto je tu množstvo munície, ktorá leží na dne Balckého mora. Taktiež sa tam odhadzujú e, chemické výrobky. To všetko treba mať na pamäti. Ja sa pýtam, či tu niekto vôbec je v tejto miestnosti, kto by mal na toto odpoveď. Každopádne sa teším na zaujímavú schôdzu. Ďakujem pekne, pani Rozbach. A teraz tretia osoba, ktorá e, uvedie túto tému. Je to pán Olejničak, bývalý minister pre plnohospodárstvo Polska, súčasný europoslanec. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem bardzo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za pozvanie a za iniciatívu. Ja som bol správodajcom správy k realizácii stratégie Baltického mora. A chcel by som sa s vami podeliť o niekoľko skúseností, nakoľko som pracoval na tejto správe spoločne s kolegyňami a kolegami v Európskom parlamente. Mám um, určité odporúčania. Určite je jasné, že diskusia na tému Baltického mora a celého regiona, regionu je veľmi dôležitá tak v kontexte ochrany životného prostredia, ale aj v kontexte spolužitia a spolupráce okolo 100 miliónov ľudí, ktorí žijú pri Baltickom mori. A je dôležité povedať, že Baltické more ako vonkajšie more a Európskej únie by malo spájať eh, členské štáty, ktoré sú okolo Baltického mora a záverom je, že nie vždy je tak, pretože Baltické more, hoci veľkosťou je neveľké a je dosť plitké, v podstate rozdeľuje um, štáty, ktoré žijú na jeho pobreží, ktoré sú na jeho pobreží a vieme, aké sú disproporcie v kvalite života vo všetkých krajinách, ktoré patria do Pobaltia. Eh, táto stratégia by to mala zmeniť. Bod jedna, to je samozrejme ochrana životného prostredia. Nebudem hovoriť z akých dôvodov je to dôležité. Za druhé to je rozvoj blahobytu v tomto regiónu v tomto regióne a to sú vlastne tie eh, diferencie, ktoré chceme odstrániť. Tretí bod, um, vzrast dostupnosti a atraktívnosti tohto regiónu. Tento región je mimoriadne atraktívny, keď hovoríme o turist, o cestovnom ruchu a keď hovoríme tiež o kultúre, vede. A e, tu v tomto, v tomto regióne, e, na tomto, e, na tomto Um, tu, tu, nie je, tu nie je žiadna spolupráca, tu neexistuje žiadna spolupráca. Ja som už spomínala, okolo 100 miliónov ľudí žije v Pobalti a je tu množstvo rizik, ktoré vyplývajú z bezprostredného využívania more. Mora, moja predrečnička to už hovorila, a jedna sú to chemikálie, ale za druhé si to vyžaduje veľmi veľa investícií, um, napríklad Nord Stream táto stratégia vznikla aj preto, aby sa zvážili rôzne firmy zabezpečení také, e, takýchto investícií, investičných celkov aby sa určite, určitým spôsobom riešili aj krízové situácie v rámci spolupráce všetkých členských štátov žijúcich v tom, na tomto území. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že stratégia predstavuje Uh, určitý politický dokument, určite áno, ale stratégia nemá uh, také uh, praktické využitia, ako mno, by sme mnohí si predstavovala. Takže stratégia Baltického mora nemá vlastný rozpočet, tak ako mnoho ďalších projektov. Okrem toho nemá žiadne žiadne kroky, ktoré by boli riadené priamo odtiaľto z Bruselu, z Európskej únie a ktoré by boli previazané s infraštruktúrou alebo s, ochra- s ochranou životného prostredia. Takže tá stratégia funguje momentálne ako taký súhrn všetkých projektov, ktorý, ktoré sú realizované v jednotlivých členských štátoch štátoch. A podľa môjho názoru to je nedostatočné. Samozrejme, urobili sme množstvo, e, diskutovali sme mm, veľakrát e, na túto tému v parlamente a zdá sa, že v parlamente nie je žiadna politická vôľa, aby sa vytvoril makroregión a urobila by sa tu politika, ktorá by napomáhala aj fungovaniu e, politiky vzájomnosti. Ale chcel by som upremiť vašu pozornosť tiež na to, že realizácia týchto projektov v rámci takého politického biznis climate, tak by som to nazval. Toto sa všetko opiera o politiku vzájomnosti. A týka sa to všetkých sektorov. Bolo spomínané polnohospodárstvo, ktorá, ktoré je zatiaľ najďalej od realizácie všetkých tých cieľov stratégie pre makroregión Baltického mora. Takže je potrebné urobiť množstvo krokov na to, ktorá by, ktoré by viedli k tomu, aby sa nielen realizovali ciele politiky vzájomnosti, ale aj politiky pre poľnohospodárstvo, rybolovnej politiky a politika, ktorá je zviazaná s cestovným ruchom a tiež e, politika pre infraštruktúru. Takže táto koordinácia sa jednoducho musí uskutočniť a doteraz sa to tak v rámci Európskej únie nedialo. Vážené dámy a páni, ja by som chcel e, sa k tomu vyjadriť v takom trošku širšom e, aspekte. Ja som bol veľmi rád, že som si mohol vypočuť skúsenosti a stanoviska e, k plánom, ale i tým, že som členom výboru pre polnohospodárstvo, viem, že často sú tie očakávania sklamané. Takže, a to sa týka teda všetkých vlád, nielen polskej vlády. To znamená, že na to, na čo priamujete pozornosť vy, ako sú pesticídy napríklad, že by sa obmedzovalo e, využívanie e, umelých hnojív a e, zvyšovať kontrolu, tak toto sú vlastne um, opatrenia, ktoré sú pra- prakticky um, realizované členskými štátmi a mali by sme to teda zapracovať aj do tej vzájomnej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Mali by sme stanovať, cieľi, stanovať ciele a mali by sme si povedať, aké po, akou formou by sme mali takisto uh, riešiť uh, subvencie, akým spôsobom uh, to poľnohospodárom priamo nahrádzať. Tak, aby to bolo v súlade s tými ustanoveniami, ktoré sú tu uvedené. Pokiaľ by sa tie subvencie um, vyplácali veľmi jednoducho za hektár, bez nejakej vzájomnej kontroly ktorá podľa mňa je potrebná byť. To znamená, že tí polnospodári, ktorí dostanú subvencie od Európskej únie, tak eh, sa musia zaviazať k realizácii polnohospodárstva na určitej úrovne s rešpektovaním všetkých podmienok týkajúcich sa životného prostredia. Keď ale hovoríme o regióne Baltického mora, musím povedať, že mimoriadne dôležité investície, a to teraz aj v budúcnosti, to sú nielen investície eh, keď tak povediac eh, keď hovoríme o ochrane životného prostredia, ktoré by mali byť e, previazané s bezprostredným susedstvom e, v rámci Baltického mora, ale veľmi často musíme ísť veľmi ďaleko, lebo keď si pozrieme na Polsko, tak e, v, tom, v tej stráte v tej stratégie Baltického mora do toho musí patriť celý štát, pretože je dôležité dôležité, aby, sa, aby boli čisté prítoky, ktoré uh, ustia do mora ale takisto je veľmi dôležité, aby sa to napríklad týkalo Varšavy. Ale takisto je dôležité, aby sa to týkalo Krakova, Slieska a ďalších polských regiónov, pretože Baltické more e, tu sú pretože do Baltického mora vlastne e, vtekajú všetky rieky v Poľsku a takisto aj um, podzemná voda. Veľmi dôležité je to takisto z pohľadu stratégií a ja na to upozorujem v správe, ktorú som vypracoval, to je vlastne spolupráca e, s, so štátmi, ktoré susedia s e, Európskou úniou, to je Rusko, Bielorusko, pretože bez ich spolupráce a bez, bez nájdenia spoločných e, pravidel pre spoluprácu môžu byť naše snahy nedostatočné a často sa potom prostriedky, ktoré vynakladáme na realizácie, budú vlastne vyhodenými peniazmi, pokiaľ naši susedia nebudú robiť to isté a nebudú investovať do tých vecí a opatrení, ktorými. Ďakujem, pán Oleničák. Prejdeme na prvú časť. Európska stratégia pre e, pobalskú oblasť. Je tu menšia zmena v programe. Najskôr pani Johana Held, zodpovedná za politiku súdržnosti na stálom zastúpení Polska pri EÚ. Nech sa páči. 7 minút, 7 minút, prosím. To je váš rečnícky čas. Much, uh, and... Ďakujem, pán predseda. Chcem sa ospravedlniť za zmenu programu, ale naozaj o 10 minút musím odísť a tak budem veľmi stručná pri prezentovaní blížiaceho sa polského predsedníctva a jeho plánov k revízii pobaltskej stratégie. Kolegovia budú hovoriť striktne o environmentálnych aspektoch ja však by som tiež chcela poďakovať e, za možnosť prezentovať e, pred plány polského predsedníctva. Ako viete, Polsko má osobitnú zodpovednosť za revidovanie stratégie v druhej polovici tohoto roka počas nášho predsedníctva. Sme vo veľmi špecifickej situácii implementácie e, stratégie, implementačná fáza a implementačný proces. Dá sa povedať, že posledné dva roky boli dobrým testom pre celú tú inštitucionálnu mašinériu stratégie a aby zainteresovaní si stanovili svoje úlohy a naplánovali prvé iniciatívy, aktivity a aby začali projekty implementovať. Preto si myslím, že je to dobre načasované mať túto revíziu. Zo pár slov k tomu, čo je vlastne úlohou a odkiaľ to všetko pochádza. Máme závery rady, ktorá prijala túto stratégiu z októbra 2009 počas švedského predsedníctva. Stratégia sa prijala a v týchto záveroch rady členské krajiny sa dohodli na skutočnosti, že komisia odprezentuje rade koncom júna 2011 prvý, prvú správu o pokroku. Táto správa vlastne vychádza práve tento týždeň v budúcich e, nasledujúcich e, dvoch, hodina, e, dvoch dňoch. A máme tu už určité, určitú predbežnú správu z decembra minulého roka. Tam hovoríme, že politické diskusie by mali prebiehať počas polského predsedníctva a vlastne by mohli byť základom revízie. A práve preto polské predsedníctvo vytvorí rámec pre tieto politické diskusie v Rade Európskej únie a tým, že sa znova e, e, skupina, ktorú vytvorilo ešte švedské predsedníctvo. Radi by sme sa počas tejto práce zamerali na stratégiu ako takú, nie len že by sme e, zapracovali ten širší koncept makroregionálnych stratégií, keďže túto prácu z veľkej väčšiny sa urobí v kooperácii s komisiou do roku 2013. Menovite evaluácia pridanej hodnoty makroregionálneho konceptu a vyjasnenie konceptu ako takého toto je vlastne v záveroch rady e, z Dunajskej stratégie. Takže polské predsedníctvo sa zamerá na pobaltskú stratégiu a, a už sme tu prijali určité prípravné kroky a to od počiatku tohoto roka. Zorganizovali sme e, počas apríla a mája konzultácie e, na národnej úrovni, úrovni členských krajín a toto boli nielen členské krajiny makroregiónu, ale aj e, mimo makroregiónu. Účelom bolo odprezentovať nápady, ktoré polské predsedníctvo by malo na túto revíziu, aby sa skonzultovali tematické témy, ktoré by mohli byť potenciálnou základňou pre revíziu alebo predmetom revízie ale tiež ide o rozpoznanie očakávanie členských krajín k tejto veci. Ako vidíte, spolupracujeme s Európskym parlamentom. Toto totiž nie je prvé vypočutie. Prvé vypočutie sme mali e, v medziskupine pre pobaltskú Európu pred mesiacom. Tiež sa snažíme spolupracovať s výborom regiónov Tak ako som už povedala, základom pre revíziu je prvý, prvá správa o pokroku komisie. Očakávame ju s obrovským e, očakávaním a táto správa by tiež mala ukázať určité odporúčania, závery z posledných dvoch rokov implementácie. Verím, že materiál nám vlastne odprezentuje, čo dobre funguje v rámci stratégie a čo by sa malo zlepšiť. Avšak, usudzujúc z doterajších konzultácií, určité kľúčové témy e, vyvstali, ktoré môžeme odvodiť z týchto diskusí. Všeobecným záverom je toto. Treba sa zamerať na riadenie a na systém implementácie e, e, stratégie, než by sme skôr išli cez obsah e, akčného plánu. Kľúčové body sú posilnenie koordinácie sektorálnych politík, ktoré prispejú k stratégie. Ako už po, bol povedal jeden z predrečníkov, je dôležitá aj skutočnosť, že väčšina aktivít sa vzťahuje ku koheznej politike. Je tu očakávanie smerom ku koheznej politike. Zatiaľ, čo mnohí e, zúčastnení sa domnievajú, že stratégia, ak má byť efektívna, mala by sa snažiť o zapojenie adekvátnych sektorálnych politík s teritoriálnym dopadom, životné prostredie, výskum, vývoj, doprava, inovácie. Ďalším aspektom je, že je tu jasná potreba transparentnejšieho monitoringového systému s cieľom poskytnúť porovnateľné údaje a takisto je tu aj potreba operatívnosti s pohľadom na celú stratégiu. A preto je tu návrh prezentovať ciele, tak ako je to momentálne prípadom pri Dunajskej stratégii. Tiež treba posilniť komunikáciu stratégie, mala by byť oveľa viac viditeľná na národných i e, regionálnych úrovniach musíme posilniť vlastníctvo tohoto procesu. Takisto by sme chceli sa usilovať smerom k posilneniu úlohy e, hlavných aktérov. To sú národné kontaktné body, ko- koordinátory, ale tiež tu vidíme aj väčšiu úlohu Európskej komisie. E, smerujúc už k záveru, nuž aké činnosti e, vlastne urobíme. Budeme sa snažiť prezentovať text s odporúčaniami, vychádzajúc zo správy Európskej komisie, s určitými návrhmi o tom, ako stratégiu zlepšiť. Cieľom bude vyjednať tieto body s Európskou radou v rámci e, vzorca navrhnutého skupinou francúzskeho predsedníctva. Um, in the second half of November. Uh... Um, pri, pri, eh, s cieľom prijať ju potom na vš, eh, vš, Rade eh, Európskej únie pre všeobecné záležitosti. Keď tieto úlohy dovršíme, dúfame, že naši dánsky kolegovia, ktorých predsedníctvo po Polsku nasleduje, prevezmú na tieto úlohy a poskytnú relevant, eh, relevantné sledovanie výsledkov a pokroku a poskytnú takú situáciu, že stratégia bude aktualizovaná v porovnaní s, čer, eh, s teraz záväznými dokumentami. Ďakujem bardzo pani Janne Held. Ďakujem veľmi pekne pani Held. A teraz dám slovo pani Kataríne Biedřická. Ona zastupuje Polsko, a generálny inšpektorát pre ochranu životného prostredia v Polsku. Nech sa páči. Ďakujem. Takisto 7 minút. Áno, ďakujem veľmi pekne. Polsko bolo pozvané ako najväčšie, najväčší štát, ktorý um, je na pobreží um, Balckého mora. Vážené dámy a páni, stratégia predstavuje jeden nástroj, ktorý podporuje eh, transponovanie všeobecných stratégií, ako je eh, Helsinská konvencia alebo Heltcom, alebo eh, ďalších iniciatív. Takže stratégia k smernice aj baltický plán krokov pre HealthCom najväčší program v Polsku, to je e, čistenie e, prítokov. E, doteraz to bolo 345 iniciatív a bola tu základná organizácia na viac počinov. To bolo v zabezpečenie priepustnosti, ako aj modernizácia technologických procesov, finančné náklady predstavujú dve, v rokoch 2008-2009 to bolo okolo 4 miliardy zlotých. A čo je dôležité, vďaka uh, prístupu k takejto stratégie sa ochrana životného prostredia stále rozvíja v Polsku, uh, o čom svoje navýšenie centier pre ochranu životného prostredia v Polsku sa viac ako 17 tisíc ekologických projektov realizovalo za minulý rok o viac ako predtým. V roku 2008 sa e, v Polsku realizovalo 15 tisíc e, ekologických projektov a to bolo 10 viac ako predtým. Polsko e, chce do konca roku 2014 uplatniť všetky ustanovenia Um, v rámci Helcomu, aby znížila, znížila fosfáty v v práškoch na pranie o 1,5 Čo sa týka funkcie eh, takéhoto eh, ekologického ekosystému, my sme zja, eh, zorganizovali sieť baltických baltických eh, regiónov eh, v, v rámci ochrany životného prostredia. Eh, asi 40 polského pobrežia v Poľsku sa je zaregistrované ako chránené oblasti. Poľsko by chcelo upremniť vašu pozornosť na skutočnosť, že, po, že podiel Polska Eh, čo sa týka eh, mazutu a ťažkých kovov. Eh, Polsko má tretí, tretie miesto ehm, vo fosfore a štvrté v mazute. To znamená, Polsko je krajinou, ktorá najmenej znečisťuje, ehm, štátom, ktoré najmenej znečisťuje tento región čo sa týka podielu na hlavu, z Polsko si je vedomé negatívneho vplyvu celkového znečistenia v mazute a fosforu v celom Baltiku. Takže Myslím si, že toto by sa nemohlo, nemohlo zrealizovať, pokiaľ by sa prostriedky, eh, finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie, ktoré by sme nemohli využívať v rámci prioritných eh, bodov, v rámci stratégie. Eh, nuž, my musíme hovoriť aj o nordických finančných inštitúciách NIC a NEFCO, ktoré spolufinancujú akčný plán ako aj finančné prostriedky z programu Bonus toto, všetky tie ciele sú stanovené veľmi všeobecne a budú sa realizovať v najkratšej časovej perspektíve. Čo sa týka dlhodobej perspektívy, my chceme pripomenúť ešte synergiu morskej stratégie, stratégie EÚ na očistenie Balckého mora, ako aj Balckého akčného plánu najdôležitejšie na vplyv stavu um, životného prostredia v oblasti, v uh, oblasti Balského mora. To sú tie pilotné projekty, e, ktoré má, chceme realizovať, e, čo sa týka úspechu a pri ochrane dobrej kvality morských vôd. To je spolupráca v regióne, ako aj veľmi e, vysoká miera politickej angažovanosti a to počas tohto predsedníctva, ktoré nastáva, ako aj ďalších predsedníctiev, ktoré budú mať štáty z oblasti pol balckého poplatia. Ďakujem veľmi pekne pani kolegyni Kateřine. A teraz budeme pokračovať v, pre, v prezentácii um, a bude ju robiť pán David Svik z generálneho riaditeľstva pre regionálny rozvoj. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať v mene nášho generálneho riaditeľstva komisie tomuto výboru za zorganizovanie tohto vypočutia na veľmi dôležitú tému. Trošku som zmenil môj plán. Ja som chcel mať také taký všeobecný úvod pred tými e, špecialistami, teraz to možno bude vyznievať trošku zvláštne po tých odborníkoch, ale tak či tak. Mm, už ste počuli o tom, že životné prostredie a vôbec situácia Balckého mora e, z, priťahujú všetku pozornosť. E, tak ako sa rozhodlo v 2007, treba e, jednoducho sa vyrovnať s výzvami, ktoré, pre ktorými stojí Balské more. Ale tak ako navrhli Eh, kolegovia z medziskupiny pre Baltské more v roku 2006. Komisia a všetky konzultované strany skonštatovali, že nie je potrebný nový environmentálny plán, ale eh, celkovo koordinovaná, integrovaná stratégia pre celú oblasť Baltského mora. Takže všetky štyri piliere udržateľný rozvoj, prosperujúce regióny, atraktívne regióny, aj bezpečné regióny. Toto všetko vlastne tvorí stratégiu Balckého mora. Potrebujeme aktérom a občanom v tejto oblasti ukázať, že spolupráca na mnohých prioritách. To je spôsob, ako sa vyrovnať s výzvami a taktiež príležitosť e, využiť šance. My na komisii sme e, boli milo prekvapení pozitívnymi reakciami. Naozaj sa dá hovoriť o veľkom entuziasme pre tento prístup. Podporujú nás všetky úrovne, prezidenti, premiéry, dokonca králi a samozrejme aj poslanci, regióny, občianske spoločnosti, mimovládky. Minulý rok v Talíne sme mali viac ako 550 účastníkov na našom prvom e, výročnom fóre tejto stratégie a očakávame dokonca viac, ešte viac tento október v Gdansku. Ale nadšenie nestačí. Naozaj potrebujeme prejsť čin. Naša prvá verejná správa bude zverejnená tento týždeň, konkrétne zajtra. A my e, poukážeme na mnohé e, akcie, na e, to, čo sa deje v celej oblasti ak dovolíte, uvediem niekoľko. V environmentálnej oblasti máme projekty na e, zníženie dopadu e, e, dopravy, taktiež projekty na prispôsobenie sa klimatickým zmenám, potom zníženie nebezpečných emisí, o tom hovorilo Polsko. E, a v kontexte dnešného eh, vypočutia chcem hovoriť hlavne o účinnejších, environmentálnejších eh, postupoch eh, v poľnohospodárstve, taktiež sa obchádzanie s výkalmi zvierat. Takže ide o to mm, spájať poľnohospodárov, aby si vymeniali nápady, aby rozhodli, ako môžu praktizovať udržateľnejšie poľnohospodárstvo, ako môžu dosiahnuť udržateľnejšiu kvalitu Balckého mora a znižiť aj náklady. Nás veľmi teší úzka spolupráca s Helcomom. Už to tu odznelo. Toto je naozaj štandard pre environmentálnu spoluprácu. Týka sa to priorit a akčných plánov, ktoré identifikoval Helkon v tejto oblasti. No a aj naša práca sa bude z veľkej e, miery opierať o prácu Helkonu, pretože nemusíme na novo vymýšľať e, koleso. Takže teraz stručne o budúcnosti tejto stratégie. E, Myslím, že my sme už dokázali, že je to dobrý motivujúci nástroj a už sú tu e, prvé výsledky. Bude to prospešné pre celú oblasť, ale opäť je dôležité, aby sme e, mali objektívny, systematický pohľad na stratégiu, aby sme naozaj vedeli, či a čo sa tým dá dosiahnuť a preto vznikla pracovná skupina na komisii, sú tam zastupcovia členských krajín a koordinátori prioritných oblastí a majú zodpovednosť za 15 oblastí stratégií. A e, táto pracovná skupina má do konca septembra vypracovať ciele, ktoré by odzrkadlovali e, to, čo chceme dosiahnuť. E, bude sa vychádzať z akéhosi konsenzu nepôjde o jasnú politiku s jasným rozpočtom, ale ja myslím, že práve toto umožní spraviť rozdiel. A potom e, to, čo povedal pán Olejničak, e, on nás intenzívne podporuje a poskytuje dobré rady. No a ja chcem povedať, že máme tri zásady. E, európske peniaze, už nie európske inštitúcie ani európska legislatíva. Tieto tri nie, o tých sme rozhodli pred e, troma rokmi, ale to neznamená, že nemáme e, zdroje. Máme 50 miliard eur v koheznom fonde. Tie sú k dispozícii na dosahovanie cieľov z tejto stratégie. Áno, väčšina týchto prostriedkov už je určených, ale tak či tak sa to dá ešte využiť pre túto stratégiu. A aj na komisii sa snažíme zabezpečiť ďalšie e, zdroje, zapojiť do toho ďalšie politiky, životné prostredie, doprava, podnikanie, výskum, vývoj. Ide samozrejme o záujmy celej EÚ, ale chceme eh, takto zabezpečiť aj koordinovanejšiu, konzistentnejšiu stratégiu pre Baltské more. Eh, komisia je iba uľahčovateľom, koordinátorom a akýmsi motivujúcim faktúrom, ale najdôležitejší sú aktéry. Musia eh, E, zosúľaďovať svoje ciele so stratégiou. Iba tak bude dosiahnuté čistejšie a zdravšie Baltské more a pretaví sa to do činov. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne, pán Sweet. Teraz e, pán e, Strotman, ktorý zastupuje kabinet Sima Kalasa. Ďakujem, pán predseda. Dobre popoludne. Chcem vám aj za nás poďakovať. Nás osobitne teší, že aj doprava má možnosť s vami diskutovať tu vo výbore NV niečo, čo je nám veľmi blízke. My si totiž nemyslíme, že je tu nevyhnutne konflikt medzi nami. Doprava je rozhodujúca pre všetky spoločnosti, ekonomiky. Mnohí rečníci hovorili o význame trans- transportu dopravy. Osobitne ma požiadali, aby som sa s vami pozrel na tému, ktorá za posledné roky ne, <clears throat> nebola tak v centre záujmu, a to je spoločné usmernenie pre síru. Nechceme e, redukovať e, základné možnosti pre spoločnosť. Na druhej strane nemôžeme zatvárať oči pred skutočnosťou, že doprava prináša výzvy, negatívne dopady svojimi štruktúrami, ale aj emisiami. Dôležité sú e, zápchy v uliciach a na cestách. Myslíme si, že námorná doprava má veľké výhody a chceme aktívne podporovať. A to je veľ, veľký, veľmi dôležité pre Pobaltskú oblasť, Pobaltské, pre Baltské more. Doprava je veľmi dôležitou súčasťou stratégie, ale prináša aj negatívne dopady. Mám tu na mysli napríklad emisie a síru. Problém je to veľký. Baltské more i ďalšie prilahlé oblasti a kanál e, je oblasťou, kde lode majú povinnosť používať e, menej sírené palivá. Už ste o tom hovorili, je to zraniteľná oblasť. Toto nerozhodli e, zodpovední len tak. Má to dôvody. V roku 2008 globálna komunita rozhodla, E, striktne sprísniť tieto pravidlá globálne na celom svete. E, dnes lode transportujú e, odpad z rafinérií a to by znamenalo, že do roku, od roku 2020 na celom svete budeme spaľovať čistejšie paliva, ale oblastiach kontroly sírnatých emisí budú ešte či, čistejšie palivá, ktoré sa budú spalovať a to je veľmi pozitívne. Dopadové štúdie ukazujú, že celé miliardy pozitívnych dopadov e, rôzne náklady e, environmentálne, zdravotné, na nedávnej e, environmentálnej konferencii v Norsku sa konštatovalo, e, že Spojené štáty e, na nákladovej oblasti i v oblasti emisí síry nesmierne prostriedky, ktoré a, a toto všetko má svoje náklady teda kalkulácie nám ukazujú, že 60 až 80 nárastu e, nákladov na palivá pre lodnú dopravu. A to znamená, že je tu riziko tzv. modelovaného e, spätné, spätného vývoja v porovnaní teda s presunom z leteckej a, do, a e, cestnej dopravy. Je tu však veľký, e, veľké riziko, že nákladná doprava e, sa vráti kvôli týmto nákladom na lodiach práve na cesty. A to je klasická dilema. Vlastníci e, lodí tu tvrdo lobujú, to vám nebudem skrývať. výrazné hlasy, hlasy od vlastníkov lodí, ktorí hovoria, že by tu mohol byť obrovský ekonomicko-sociálny, environmentálny dopad, ktorý chceme V tejto situácii, v tejto dileme, veľmi ma teší, že to môžem povedať, že pani komisári zodpovední za dopravu a životné prostredie spolupracujú, aby implementovali tieto nové pravidlá pre EÚ pretože to, čo dnes máme, je jasný globálny štandard, ktorý sa vzťahuje na všetky členské krajiny. A všetky lode prechádzajúce Baltským morom. My však musíme zmeniť toto na nástroje, ktoré by im, e, aktualizovali terajšiu, e, terajšiu legislatívu pre síru. To by sa malo udiať snáď čoskoro po letnej prestávke. Spoločne to bude eh, paralelne eh, prebiehať aj s určitým toolboxom medzinárodných predpisov. Máme viaceré opcie. Buď sa bude nakupovať veľmi nákladné, nízko sírené palivo. Alternatívy sú potom, že budeme pokračovať s tzv. znečistenými palivami, ale budeme čistiť tie exhaláty špeciálnymi zariadeniami a tým pádom budú tu určité prostriedky pre členské krajiny, aby sa prispôsobili týmto novým nástrojom. A nový ďalší prvok je ten, že my si osobitne myslíme, že v širšom zmysle je, je e, pre nás je lepšie e, spaľovať tie klasické paliva, ale máme tu na ten klasický e, problém Ehm, čo bolo skôr, či sliepka, či vajce, pretože my nemáme infraštruktúru na tieto nové zariadenia. Dôležité je, aby sme pomohli vytvoriť sieť ehm, zariadení, ktoré by umožňovali takéto čistenie. Sú to ehm, výhody, ktoré podľa nás prevahujú nad rizikami a napriek tomu musíme výrazne pomáhať investovať do nových technológií, ktoré podľa nás nám vytvoria dobrý základ pre budúci rozvoj dopravy. Ďakujem. Merci beaucoup, euh, Ďakujem pekne, pán Strautmann. Ideme k druhej časti, jedine, že by boli nejaké pálčivé otázky. Takže ideme ďalej. Baltské more najviac znečistené vo svete a čo môžeme spraviť na zmenu tejto situácie. Takže teraz pán Michail Durkin, výkonný tajomník Helkomu. Nech sa páči, máte slovo. Áno, prídite prosím sem na tribúnu. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte. V prvom rade sa chcem poďakovať tomuto výboru Európskeho parlamentu za to, že nás pozvali a za to, že nám dali priestor sa vyjadriť v mene E, nášho výboru. Ja musím ospravedlniť výkonného tajomníka komisie nemohol e, tu byť, pretože sa stretáva s niektorými aktérmi. V mojej prezentácii sa pokúsim stručne načrtnúť niečo, čo nie je jednoduché, teda čo môžeme spraviť s cieľom ozdraviť Baltské more. A mám na to niekoľko podporných priesvitok, budem hovoriť o tom, čo je Baltské more pre nás, budem hovoriť o Helkome stručne a taktiež budem hovoriť o politickom rámci Helkomu v kontexte obnovy e, morského prostredia. Ale úvodom chcem našrtnúť širšie okolnosti. Je tu 0,5 celosvetového obyvateľstva, teda v okolí Baltského mora. Je tu 14-15 e, nákladnej dopravy. Je to teda citlivá oblasť, pretože je tu dosť nízka teplota, takže nie je tu vyparovanie a, a malá výmena e, vody. Takže všetko, čo sa tam e, dostane, tam aj ostane. No a sú tu dosť vyhranené životné podmienky. Čo sa týka morskej dopravy, tu je dopad e, premnoženia rias hlavne e, v poslednom storočí. A taktiež vylučovanie nebezpečných látok o 20 krát viac ako napríklad e, v Severnom Atlantiku. Ale nemali by sme zabúdať na, na to, že e, čistá hospodárska hodnota predstavuje viac ako 5 bilión, miliard pardon, eur ročne pre tých, ktorí žijú v okolí už sme počuli o škodlivom dopade na životné prostredie ľudskej činnosti, napríklad e, príliš veľa živín, ktoré sa tam dostávajú kvôli polnohospodárskej činnosti. Tie vody sú mutné a je to dosť nepríjemné na plávanie. Taktiež sme dnes počuli o vysokej koncentrácii dioxínov, to znamená, že niektoré e, ryby by sa dokonca nemali jesť podľa právnych predpisov EÚ. A taktiež A je tu taktiež katastrofálny dopad ropných havárií ale dovolte niekoľko slov k mojej organizácii. Helkom alebo Helsínska komisia je medzinárodná organizácia deviatich e, baltských krajín a EÚ. Ide o ochranu pred akýmkoľvek znečistením, ide o to za, e, zachovať e, prírodu Tento dohovor podpísali v 74. všetky baltské, e, pobaltské krajiny a potom e, o pár rokov neskôr sa to aktualizovalo. Ide hlavne o medzivládnu spoluprácu medzi EÚ a pobaltskými krajinami. Sme hlavným tvorcom politiky. Od roku 2010 je dôležité povedať, že Helkom koordinuje regionálnu implementáciu e, hlavnej smernice EÚ. Ale my si uvedomujeme, že sú ešte stále isté nedostatky, teda niektoré nevyriešené otázky. A preto je tu ministerská schôdzka, ktorá v roku 2007 v Krakove prijala akčný plán. O tom ste už počuli. A toto umožnilo e, konkrétne opatrenia na ochranu morského prostredia. My vychádzame z prístupu, ktorý sa zaklada na ekosystéme a zamerieva sa na štyri oblasti. Nebezpečné látky, e, biodiverzi- ochrana biodiverzity, boj proti premnoženým riasam a tak ďalej. Toto sa používa aj v iných medzinárodných postupoch, napríklad Európska stratégia pre Balcké more. My sme veľmi radi, že táto stratégia eh, ďalej rozvinie naše ukazovatele a, a taktiež eh, naše postupy. Vďaka tomuto vznikujú, vznikajú synergie a je možná lepšia ochrana. O tomto akčnom pláne nájdete viac na našej webovej stránke. Ale otázka, ako ozdraviť Baltské more, my najskôr musíme vedieť, aký je zdravotný stav pacienta. A to bol základ nášho e, plánu. To celkové zhodnotenie sa však uskutočnilo trošku po prijatí e, plánu, ale je tu taktiež prehľad situácie v roku 2003 a 2007. E, boli vypracované rôzne nástroje, ktoré sa použili na vypre, vypracovanie tejto správy. Ide tu o obdobie pred implementáciou akčného plánu, takže je to akési východisko, akýsi základ, ak teda chceme e, zistiť, ako sa situácia po uplatňovaní tohto plánu e, zlepšila. My sa pozeráme na e, celkový zdravotný stav a niektoré tlaky kvôli ľudskej činnosti. E, bolo dokázané, že táto činnosť má dopad na celý ekosystém. Vidíte, toto farobne, farebne rozlíšené žlté a oranžové na mape oblasti A uh, potom tu máte aj možno trošku uh, menej dotknuté oblasti. Dopad je kvôli minulej aj súčasnej ľudskej činnosti. E, z minulosti sme zideli hlavne tie sedimenty. No a e, v súčasnosti to má viac dopad na pobrežie. Najdôležitejší tlak e, vyplýva z atmosférickom ukladaní znečistujúcich látok a kvôli e, rybolovu. Má to dopad na kvalitu vody a na schopnosť mora produkovať tovary a služby. je hrozba, že ak sa nebude nič robiť, tak tie náklady budú ešte vyššie. Teraz stručne k postupu súvisiaceho s implementáciou tohto plánu. Vieme, že jedna vec je dohodnúť sa na medzinárodnej úrovni, ale na to, aby to bolo účinné, tak treba mm, uplatňovanie na národnej úrovni. Preto e, sa hovorí, že všetky krajiny musia uplatňovať svoj národný plán, hlavne vo vzťahu s nebezpečnými látkami a rozmnožovaním e, rias. V súčasnosti e, rok po ministerskej schôdze máme už aj e, prvé preskúmanie. Ďalším krokom bude zmeranie účinnosti podstúpených krokov a eventuálne budú navrhnuté nové opatrenia. Toto sa spraví aj e, v súčinnosti s európskym rámcom, napríklad implementácia rámcovej smernice pre vodu alebo e, pre morské e, oblasti. Ale sú tu najpalčivejšie problémy a síce rozmnožovanie rias. Treba prijať opatrenia na dosiahnutie prvých výsledkov do roku 2016 ak dovolíte, uvedem iba niekoľko dobrých príkladov, tak ako sme si ich všimli v národných implementačných plánoch. Napríklad um, aj e, s pomocou, finančnou pomocou EÚ ide do o veľké inform, e, investície do čističiek. Netýka, netýka sa to iba Polska, ale aj Petrohradu a ďalších veľkých miest, buď e, na toku riek alebo na pobreží Balckého mora. A treba možno, že mať aj prísnejšie predpisy ako tie európske. Je tu napríklad projekt Pure. A taktiež sme dosť pyšní na opatrenia týkajúce sa fosfátov Hovorilo sa o tom v kontexte Švédska, ale aj Polsko už vyvíja snahu. My by sme totiž to boli radi, keby sa do toho zapojila celá EÚ, nie len povedzme Fínsko. A taktiež e, sú e, nové predpisy o vypušťaní plaškou z lodí, výletných lodí. Je tu napríklad aj e, Marpol dohovor. To by sa malo zrealizovať do roku 2015. Najneskôr my hovoríme o tom s najväčšími prevádzkovateľmi takýchto výletných e, lodí. No a taktiež treba poznať e, trasy, e, ktorými premávajú takéto nebezpečné látky. Tu sú taktiež poskytované európske zdroje. Okrem premnožovania riasy venujeme pozornosť všetkému, čo súvisí s biodiverzitou a mm, hrozbami pre morské potrebie, e, prostredie. Pardon. A taktiež sa zapájame na teda spolupracujeme s susednými krajinami a krajinami Helkomu. Zameriavame sa napríklad na Rusko a na Petrohrad a Kaliningrad a tu taktiež Európsky parlament napríklad poskytuje finančnú pomoc. Ja možno, že preskočím niekoľko ďalších priesvitiek a pozrieme sa na záver. Vy sa môžete teraz pozrieť e, na naše hlavné závery, spoločné mm, akcie. Ak dovolíte, na záver poviem toľko, že e, naozaj regionálny prístup je najdôležitejší, aby boli vyriešené špecifické problémy, aby bola aj politická angažovanosť. Niečo sa už deje, ide o, o e, podporu tohto akčného plánu. Pomohol aj e, summit z februáru 2010, tam boli hlavy štátov a vlád ale potrebujeme lepší dialog všetkých zainteresovaných aktérov, o tom už hovorili aj predrečníci. My tomu venujeme pozornosť aj na Helkome, vytvárame nová, nové fóra pre polnohospodárske, environmentálne a e, rybárske e, úrady. Aj akčný plán je takýmto grémiom Treba umožniť e, projekty v tejto oblasti a ja som rád, že sa to naďalej rozvíja aj vďaka európskym prostriedkom. A nemôžeme zabúdať aj na cezhraničné znečisťovanie. Sú tu aj ďalšie krajiny, ktoré možno nie sú členmi HELKOM, ale potrebovali by zlepšiť ich environmentálnu situáciu. Ja dúfam, že toto bude dôležitou témou aj pre nadchádzajúce polské predsedníctvo a teda, že to e, umožní e, dopracovať sa k zdravšiemu Baltskému moru. Ja dúfam, že aj kolegovia z Fínska a Švédska doplňa to, čo som povedal o premnožení riad. Merci, merci beaucoup, Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo eh, Bo Gustafsson. Je výskumníkom na eh, Inštitúte pre morské pardon, modely v Štokholme. Thank, thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem pekne. Aj za pozvanie. Eh, náš inštitút Baltic Nest Institute je vlastne výskumnou alianciou s, pobič, s pobočkami v Fínsku a Dánsku. Ja však riadím Švédsky inštitút, ktorý čiastočne financuje švédska vláda. Hlavným cieľom je pomôcť komu a tiež Európskej únii, ak je to potrebné, poskytujúc vedecký vklad do tohoto politického procesu. Dnes vážený sa zameriam na to, ako po Balské more vyzerá a ako vyzeralo pred 100 rokmi a ako podľa nás dúfajme bude vyzerať v budúcnosti. O tomto sme už e, počuli, tie tzv. modro-zelené e, baktérie, al, e, riasy. Veľký, veľký problém. Z posledných 15 rokov sa zdalo, že v každý rok vidieť celé tieto masívne plochy celej povalskej oblasti, ak sa pozrieme do minulosti, tak vyzerá to, že 9 krát sa to zvýšilo v porovnaní s, s predošlým storočím. Produktivita e, sa zvýšila, e, alebo výroba, produkcia rias sa zvýšila trikrát. V pobrežných oblastiach sa znižuje viditeľnosť a to má dopad aj na zoskupovanie rýb a tak ďalej. A jedna ďalšia, jeden ďalší dopad nárastu týchto, týchto rias je, že po odumieraní klesajú na dno a konzumujú takisto kyslík. Takže v tých hlbších oblast, v tých hlbších oblastiach sa rozš- rozširujú tieto nánosy od umretých rias a táto, táto plocha sa takisto za posledné storočie 6 krát zväčšila, 6 násobne zväčšila. To, čo tu vlastne vidíte, je, že možno merať tie nánosy, tie sedimenty do minulosti a vidíte, že na vrchu je že no, pokres, pokles kyslíka a niečo sa deje v tom sedimente, čo sme predtým nevideli. A teraz sú, máme ešte nové údaje z projektov, ktoré financuje EÚ, ktoré nám ukazujú, že stav Baltského mora je čím si naozaj osobitým a, a za celú históriu to tak nebolo. Prečo to tak to vyzerá? To sú naše antropogenické hodnoty. Paradoxom pre nás je nasledovné. Vo väčšine krajín, alebo takmer všetkých krajinách sme, sme začali pri poklese E, týchto dávok pred 30 rokmi. A výrazne sa znížili. Aj tak vidíte tú čiernu krivku, ktorá je odhadom biomasy, letnej biomasy rias, vrátane tých spomínaných baktérií. A tu je len nárast. A dôvod? Nuž sú tu výrazné e, časové sklzy. Ak by sme to mali pochopiť a predpovedať, ako zmierniť tú eutrofizáciu, potrebujeme modelovacie nástroje, ktoré nám pomôžu modelovať, a popísať situáciu. A to robíme práve v našej organizácii. Robíme modely, máme systém NEST, e, ktorý pomáha rozhodovať holistickým prístupom. Rozhodovať pre otázky Baltského mora. A tento model spadá do akčného plánu pre eutrofizáciu do tohoto segmentu, kde odhadujeme koľko môžeme fosforu, e, dusíka vypustiť do Baltského mora a ešte vždy získať priateľné prostredie. Budúcnosť, hoc e, sa javí zložitá, e, zlepší sa, pretože systém má svoje časové odskoky a, a ak sa nám podarí kontrolovať E, toto vypúšťanie, e, ktoré, e, kde ide o výživné látky, to je tá zelená krivka, tak vidíte, že je tu pokles. A to je vtedy, keď splníme maximálne ten bol baltský morský akčný plán. Ak sa nám nepodarí toto urobiť, môže sa nám stáť, že budeme sledovať tú čiernu krivku, ktorá zostane teda nemená oproti dnešku. A ak sa nám veci úplne vymknú z kontroly, tak možno budeme mať až modrú vývojovú krivku, keď sa bude životné prostredie naďalej zhoršovať. Vlády v krajinách Baltskej oblasti však e, musia prijať túto výnimočnú zodpovednosť, aby kontrolovali tú eutrofizáciu. Bude to síce trvať, ale účinky budú zjavné. A prejdeme k ďalšej komplikácii z dlhodobého pohľadu, a to sú klimatické zmeny. Túto problematiku riešime len e, v nedávnej e, dobe. V rámci našeho programu Bonus máme veľký projekt pod názvom EcoSupport, spoločné úsilie Nemecka, Švédska, Fínska, Estónska, Polska a Dánska. Tu sa snažíme zohľadniť tiež rôzne klimatické e, prognózy IPCC a sledujeme, ako toto ovplyvní podmienky v pobaltskej oblasti a ako sa zmení efektivita, účinnosť našich e, opatrení k eutrofizácii. Hoci tu, to nie je príliš zjavné, my z toho vybadáme, že pravdepodobne to oteplovanie bude viesť k viacerým e, početnejším znakom eutrofizácie to by sa však malo interpretovať. Vtedy sa ešte výraznejšou a dôležitou e, stane tá problematika e, tých výživných látok. A to je veľmi dôležité pre členské krajiny. Závery sú nasledovné. Dôvody stavu, v akom sa nachádza Pobaltská oblasť je antropogenické dodávanie, teda ľuďmi, do, ľuďmi dodáv, dodávané látky, e, e, výživných látok musíme redukovať ešte výraznejšie, než sa tomu deje teraz. A to zlepší Baltské more, jeho stav, ale bude to trvať. Bude to trvať e, určitý čas. Redukcia tých dávok bude ešte dôležitejšia, druhej časti storočia, keď globálne oteplovanie bude dopadať tiež na pobaltskú oblasť. Merci, euh, monsieur Gustafsson. Ďakujem pekne, pán Gustafsson. Teraz pán e, Sepo Kontila, ktorý je e, výskumníkom na Fínskom e, inštitúte pre životné prostredie. Nech sa páči. Uh, ďakujem, pán predseda, a ďakujem vám za možnosť uh, pohovoriť vám tu v Európskom parlamente o problémoch Baltského mora, osobitne o dodávaní uh, krmiva vo výlovných oblastiach, kde je skutočný potenciál redukovať tieto dávky v budúcnosti, aby sme Baltské more dostali do lepšieho stavu v budúcich desaťročiach. So in uh, this slide you can see the nutrient load uh, per country and uh, it is divided into sources and uh, I would like to... Rád by som upútal vašu pozornosť na tú zelenú farbu. E, červená farba E, e, hovorí o výpustoch e, z jednoducho sú to výpusty z, z komún, odpady, tmavo-zelená farba, to sú iné zdroje, 8% pochádza z polnohospodárstva. Ja vám teraz chcem povedať o redukčnom potenciáli týchto znečistení v Baltskej oblasti. V minulých desaťročiach pri čističkách odpadov e, z komún v okolí e, Pobaltskej oblasti e, dosiahli úspechy. Vidíte tu dosiahnuté zníženie za posledných 40 rokov v každej krajine okolo Baltského mora pokiaľ ide o fosfor, ktorý sa vypúšťa z komún, celková redukcia na pravej strane vidíte tou zelenou farbou viac ako 25 tisíc tón zníženie. Tá modrá linka nám ukazuje e, celkovú hodnotu vypušťaného fosforu zo všetkých zdrojov v pobalskej oblasti. Takže vidíte, že ak by sa nebolo bývalo za posledné 10 ročia neurobilo nič na zníženie e, vypúšťania odpadu, tak celkový počet fosforu by bol takmer dvojnásobný e, tak v porovnaní so situáciou, ktorú sme dosiahli kvôli e, redukcii, vďaka redukciám. Takže táto, toto redukovanie bolo naozaj značné, hoci ešte to, sa to neprejavuje na stave Baltského mora. Hoci sme dosiahli v redukcii tých, tých, týchto fosforových a dusíkatých e, vypúšťaní, hoci nie sú tie úspechy hmatateľné, vidíme pokroky. E, vypočítali sme tu aj zostávajúci potenciál pre fosfor a dusík, z komunálneho odpadu, teda z komunálnych zdrojov. A tieto čísla nám ukazujú potenciál v každej krajine Helkomu plus Bielorusko, ktoré tiež sa nachádza vo výlovnej spádovej oblasti Balckého mora, hoci nie je súčasťou Helkomu. Celkový potenciál redukcie, vidíte v červených stĺpcoch, je stále pomerne vysoký, ak sa porovná s celkovým počtom fosforu, ktorý vchádza do Balckého mora. Viac, takmer 20 by sa dalo ešte znížiť tým, že by sa znížil výpust fosforu z e, komún, tak ako je to len technicky e, možné. Tak ak akčný plán sa odporúča, v ňom sa odporúča, že všetky plán, plány úpravy odpadu by mali E, pre, prejsť 90-percentnou mierou e, redukcie fosforu. Toto je samozrejme na e, ciele smernice mestského odpadu, kde sa hovorí o 80%. Takže pokrok k 90% by nám umožnil dosiahnuť o 10% vyššie zníženie ročnej, ročného znečistenia fosforom. Takže to je veľmi dôležitý cieľ Helkomu pre každú krajinu pobaltskej oblasti, ak chceme stiehnúť tieto ciele stanovené v akčnom pláne Baltského mora. Na ďalšej priesvitke vidíme rovnakú informáciu teraz ale pre Dusik. To zaťaženie, tu nevidíme e, až taký veľký dopad ako v, e, celkovo u fosforu, ale hoci je dôležité je dôležité spojiť tu zdroje, pretože je oveľa e, nákladovo účinnejšie znížiť e, odpad e, z, z komún, než je to v prípade poľnohospodárstva. Keď sa pozrieme celkovo na, cel, na, cel, cel, na údaje o cel, celkovú, celkové zaťaženie v e, pobalskej oblasti. Vidíte zelená časť, to je súčasné, súčasné znečistenie, maximálna hodnota, ktorú definujeme v akčnom pláne, tak tá je, to je tam červená, červený stĺpec a ďalší zelený stĺpec nám ukazuje, koľko ešte musíme fosfor znížiť, ak chceme splniť ciele z e, akčného plánu v Baltskej stratégii. Takže takto môžeme dosiahnuť dobrý ekologický stav Baltského mora v roku 2021. E, Takisto vidíme e, akčný plán, plán pre úpravu e, odpadových vôd z komún. Tu vidíme potrebu zlepšenia čistenia odpadov, ak máme splniť tú 90-percentnú hodnotu Pri rozptýlenej e, populácii v našich oblastiach je to zložitá úloha, ale máme splniť celkové hodnoty akčného plánu. Musíme znížiť poľnohospodárske znečisťovanie do veľkej miery 5000 tón ročne je tá približná hodnota. Toto je rovnaká informácia pre e, dusík, podobne ako pri fosfore. Hlavné sektory, kde môžeme dosiahnuť výrazné zníšenia, To sú naše, naše e, plány e, týkajúce sa komunálneho odpadu. Dôležité, ako som už povedal, nemôžeme dosiahnuť tak veľa e, v, v, v komunálnom sektore v tejto oblasti, ako je to v oblasti fosforu. zo pár slov histórii poľnohospodárskeho znečisťovania, ako to vlastne začalo a ako to ovplyvnilo stav Baltskej oblasti mora e, za posledné obdobie. Na tejto priesvitke vidíte koncentráciu fosforu a dusíku e, v severobaltskom spáde v rokoch eh, až do roku 2010 od 1950 koncentrácia eh, sa zvyšovala výrazne po druhej svetovej vojne. Čo sa súčasne stalo v poľnohospodárskej oblasti? Po druhej svetovej vojne chemické hnojivá a technika ich použitia v západných krajinách. Tu vidíme tú e, globálnu produkciu fosforových hnojív. Vidíte, ako strmo výroba narástla po druhej svetovej vojne. Základný dôvod tohoto vývoja je to, že pred druhou svetovou vojnou e, ten cyklus Eh, hnoj v polnospodáre bol, bol, bol uzavretý. Používali sa prírodné hnojivá, zvieracie hnojivá, ale ako náhle sa začali využívať tieto chemické, ten cyklus sa prerušil. Oddelila sa vlastne produkcia dobytku a, a, a, a osív, takže sa už nepoužíval, nepoužíval konský hnoj ako najdôležitejší zdroj e, e, fosforu a e, dusíka v tejto produkcii. V týchto stĺpcoch vidíte dusík a fosfor produkované z, vo výlovnej oblasti Balckej homora. Celková ľudská populácia a chemické hnojiva používané v tejto spádovej oblasti a napravo vidíte ten cyklus vrátane zvieracieho. Takže si dokážete predstaviť, ako intenzívne e, tieto e, látky, výživné látky e, do, sa dostávali do prostredia po tom, čo sa ich súčasťou pre výživu e, rastlín stali chemické hnojivá. kvôli e, chovu dobytka, a ktorý sa oddelil od e, pestovania rastlinných e, kultúr. To hnojivo zvieracie sa už nemohlo použiť ako hnojivo v rastlinnej výrobe, pretože sa skoncentrovalo v polných oblastiach živočíšnych fariem a nebolo to dostatočné na produkciu tohoto hnoja na, od, na, na účely hnojenia e, rastlín. Takže celkový ten odpad, ktorý vznikal z tohoto cyklu, sa oddelil. vznikli dva nezávislé cykly. Jedna z vecí, ktorá je veľmi zrýchlená v súčasnej dobe, je tá, že po druhej svetovej vojne počas posledných 50 rokov spotreba e, mesa sa výrazne zvýšila 50 rokmi sme jedli len asi polovičku e, mes, mesových výrobkov v porovnaní s dneškom a čím viac uh, jeme uh, mesa, tým viac potrebujeme polných oblastí. Väčšina západných krajín, Fínsko, Švédsko, 70 až 80 celkovej pasienkovej oblasti sa využíva na uh, chov alebo na dopestovávanie krmív pre živočišné farmy. Záverom k mojim e, úvahám k polnohospodárskej časti znížením tých e, redukčných e, hodnot. Ich zvýšenie môžeme považovať za výzvu, ale súčasne celosvetový dopyt po potravinách by sa mal zvýš, zvýšiť o, do roku 2050 asi o 50 Súčasne klimatické zmeny budú naklonené alebo budú favorizovať uh, poľnohospodárskú prax, ktorá e, vlastne e, sa veľmi preferuje práve v spádovej oblasti Balckého mora. Nárast teplôt a zvýše, zvýšené E, zrážky e, to zrýchli, e, zrýchli výplavu živín z pôdy. Pravdepodobne budú narastať ceny potravín a to polnohospodárstvo bude, bude dávať polnohospodárstvu vyššie zisky. Ťažko bude potom môcť budeme môcť ovplyvniť polnohospodárske pra, praktiky. A v Posledná úvaha. Najväčšia výzva pre poľnohospodárstvo v Baltskej oblasti, ako aj globálne, zostáva zniž, znižujúce sa zdroje fosforu. Takže v budúcnosti, ak budeme chceť byť schopní e, realizovať kdekoľvek globálne poľnohospodárstvo, e, podmienkou bude recyklovanie fosforu efektívnym spôsobom. A to samozrejme povede pravdepodobne k zníženiu e, výplavy, vyplavovania fosforu do Baltského mora. Ďakujem. Ďakujem, panu... E, Ďakujem veľmi pekne pánovi Knutilovi za mimoriadne zaujímavú prezentáciu, takže vieme si to predstaviť že by, zroň, by polnohospodári menej využívali mo, mazut a vrátili by sa k tomu prvotnému modulu obrábania pôdy. Pani Morko Najte chce položiť otázku. Áno, ďakujem. E, chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí nám tu prezentovali a bolo to mimoriadne zaujímavé, len škoda, že sme nie dostatočne počentní na takéto stretnutie. A, takže počuť takéto čísla z profesionálnych úst, teda z úst expertov, tie sú veľmi dôležité. My tu v parlamente máme často diskusie, ktoré vedú k tomu, že Baltické more nie býva prehlásené za najviac znečistené more, ale vieme, že skutočnosť hovorí proti tomu. Priemyselné znečistenie, po, po, znečistenie spolnohospodárskej činnosti, sekundárne znečistenie, toto všetko, e, ktoré je v určitom časovom odstupe munícia z druhej svetovej vojny. Toto všetko sú problémy a do toho spadá samozrejme aj budovanie ropovodu Nord Stream ktoré sa zavrlo. Vy ste hovorili o programe Bonus. Um, tie čísla sú znepokojivé. Um, veci zistili, že genotoxicita sa za posledný čas zvýšila. Uh, Tie čísla e, skutočne enormne narastli za posledné 10 ročia. No prečo? Možno, že to súvisí s tým, že morská pôda napríklad e, sa nejakým spôsobom e, porušila jej celistvosť, tie staré tie staré vrstvy boli rozrušené aj budovaním Nord Streamu a vieme, že tie práce, ktoré sa začali v roku 2005, e, tie neboli e, vykonané úplne podľa pravidiel. Boli to, myslím, aj určité poranenia, takže je možné, že je tu istá súvislosť medzi skutočnosťami, ktoré som spomenula a e, tými výsledkami a, a výsledkami šetrení programov a, bonus za Baltofish. Samozrejme, tretie krajiny sú, predstavujú tiež problém. Vy ste hovorili, že e, s Bieloruskom, Ruskom a s Kaliningradskou oblasťou e, sa realizuje veľmi intenzívna spolupráca, ale veci e, varujú pred tým, že Rusko nepúšťa našich expertov do svojich teritoriálnych vôd a nepripúšťa žiadne výskumy. A na druhej strane existuje množstvo infraštruktúrálnych programov, ako sú napríklad ropné, ropné e, plošiny e, v Kaliningradskej oblasti. Takže sú tieto projekty, ale žiadne, neexistujú žiadne programy na um, na um, obmedzenie škôd alebo refundácie za už spôsobené škody napríklad. Na druhej strane sú, a okrem toho sú takisto veľmi znepokojení, že v, Kaling, v Kaliningradskej oblasti sa plánuje, plánuje výstavba novej uh, ele, jadrovej elektrárne a na eh, eh, chladenie sa má použiť eh, voda z rieky, ktorá je prítokom Balckého mora. A to chladenie sa považuje za hotspot všetkých znečistení. Nuž, toto by ešte prišlo k tomu. Takže sú, je nejaké prepojenie pri tým, tých, v tých kopacích prácach na dne a tým znečistením? Možno by mohol hovoriť pán Knotlad a pán Gustafsson. A oni majú otázku a k, k plánu Helcom Existuje dlhý zoznam veľmi detailných opatrení a to aj pre oblasť poľnohospodárstva. Samozrejme, toto obsahuje tiež um, produkciu mesa. Ale ako viete, Helko môže dávať len odporúčania. Čo si myslíte? Čo sa udeje, keď EÚ vymenuje tieto opatrenia a, a, a um, urobí z nich povinné opatrenia. Samozrejme, EÚ môže robiť legislatívu, holkom nie. Pán Gierek, ďakujem veľmi pekne. Klimatické zmeny vlastne vedú e, k väčším dažďom, väčším búrkam, väčším uh, množstvom vody, ktorá spadne na zem. My sme mali príklady 11 rokov dozadu. To bola povodeň 100 ročia, na, dokonca tisícročná voda na Odre. A v tomto roku takisto veľká povodeň, veľké záplavy v riečisku Vysly. Toto všetko sa nejakým spôsobom muselo odraziť aj na čistote a znečistení teda Balckého mora. Nechcem sa pýtať e, na fosfor a na mazut, ale ako to vyzerá s ťažkými kovmi v Balckom mori, pretože e, z Balckého mora predsa len uh, veľa eh, organizmov konzumujeme predovšetkým, čo sa týka rybolovu. Nemá, nie, neohrozuje to zdravie ľudí. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. Možno, že by mohol zodpovedať pán Gustafsson alebo pán Durkin. Kto odpovie? Pán Durkin, nech sa páči. Áno, ja by som možno, že mal odpovedať ako prvý, tá prvá otázka prišla z Litvy. O chemické zloženie, no už viete, od rokov 94-95 eh, pracujeme na prepracovaní, na obnovení eh, nariadenia o chemickom zložení Balckého mora, tak národné ako aj iné úrovne. Eh, toto bola spolupráca. No už Týkalo sa to aj projektu Nord Stream a išlo tu aj o vysledovateľnosť prúdov tých toxinov. My v rámci Helkomu sme zriadili nové grémium, ktoré updateuje tieto nové informácie tak, aby sme vytvorili nové podklady a my dúfame, že táto správa bude tejto novej skupine e, Helkomu, e, teda umožní e, pokrok do konca tohto roku. Helkom je taká vodiaca sila. Samozrejme vieme, že Rúsko nechce zverejňovať údaje. A spolupráca či prístup do krajiny pre vedcov nechce umožniť e, vedcov, ktorí by preskúmávali znečistenie Balckého mora. A e, ešte chcem povedať, že čo sa týka Kaliningradu, tu máme oveľa lepšiu spoluprácu, dostali sme oveľa viac informácií týkajúcich sa stavu v Balckom more, predovšetkým čo sa týka tých holistických vyhodnotení a takisto naši fínsky a estonskí kolegovia, s ktorými veľmi úzko spolupracujeme aj so Sankt Petersburgom, e, s Petrohradom, teda my máme plné údaje z týchto um, nové údaje z týchto prieskumov, pre všetkým, čo sa týka um, novej um, atomovej elektrárne v oblasti Kaliningradu. Nie je to len Kaliningrad, nie je to len Rusko, kto plánuje mm, postaviť novú atomovú elektráreň. Existuje celý rad štátov, ktorí sú činné v tomto energetickom sektore, ale samozrejme my v rámci Helkov máme osobitné, e, osobitný výbor, ktorý sa e, zaoberá e, týmito činnosťami v oblasti jadrovej energie a samozrejme snažíme sa zistiť, aké aktivity sa plánujú, aké sa navrhujú. A dovolte mi ešte odpovedať tiež na poznámku pána Hasiho. Pani Hasi, ale ide takisto o opatrenia a v akčnom pláne, aj keď to nebolo položené neosobne, aby som si dovolil povedať následovné. Akčný plán tu nemáme len odporúčania, ale máme aj právny základ pre takéto opatrenia, napríklad zmenená príloha 3 konvencie. To je povinné opatrenie pre členské štáty a profilaxia pri e, znečistení. E, na to všetko slúžia tieto opatrenia, ale akčný plán e, poskytuje ešte ďalšiu paletu týchto opatrení a to aj na ochranu prírodných podmienok a tak ďalej. Pán predseda, ak dovolíte ešte k tým ťažkým kovom, tu môžem byť obširnejší bez ohľadu na záplavy alebo um, výkyvy v klíme sú koncentrácie um, ťažkých kovov uh, v Baltskom mori, ako je napríklad ortuď a iné, sú veľmi obmedzené a a tie hladiny klesajú. Toto sa týka mm, takisto aj tej bezpečnosti potravín. Vy ste hovorili o obsahu dioxinov v rybách Myslím si, že toto je väčšia starosť ako ťažké kovy. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci, pán Knutila alebo pán Gustafsson sa ešte chcú ešte odpovedať. Pán Gustafsson. Takže ja som a, oh, konštatoval v mojej prezentácii, že nutrienty z poľnohospodárstva sa ťažko znížia. A na základe našich skúseností, ktoré sme získali z Fínska, my sme znížili objem hnojiv o jednu tretinu, ale napriek tomu ešte to neznamená, že e, by to znamenalo e, podstatné zníženie nutrientov. My aplikujeme množstvo opatrení, aby sme e, ich hladinu znížili, ale napriek tomu musíme vyčkať určitý čas, kým sa tie výsledky skutočne prejavia. Toto samozrejme nemá slúžiť ako ospravedlnenie, ale E, ospravedlnenie na to, aby sme tie opatrenia nerealizovali. Práve naopak. My by sme mali urobiť a realizovať všetky možné opatrenia, aby sme hladinu nutriantov v Balckom mori znížili a pokiaľ e, a bolo by dobre, keby to bolo obsiahnuté v tom Balckom akčnom pláne, teda akčnom, akčnom pláne pre Balcké more, keď to budeme chcieť znížiť o 18 tón. E, prvé výsledky môžeme dosiahnuť už tým, keď zlepšíme e, spracovanie nášho odpadu. A druhá, a druhá časť je samozrejme, e, tu budeme mať na starosti poľnohospodárstvo. A možno by sme sa v budúcom paneli mohli pobaviť o um, tých opatreniach. Čo sa týka ťažkých kovov, môžem len súhlasiť s mojim kolegom pánom Durkinom z Helkomu. Ja by som si nerobil ťažkú hlavu e, z ťažkých kovov, skôr hormóny, med, zvyšky, zvýšky um, um, liečiv, ďalšie um, odpadky z domácnosti, ktoré každý deň e, presakujú z čistiacich štítičiek. My e, ne, nevieme znižiť hladiny týchto chemikálií. A tieto chemikálie sa musia jednoducho obmedziť práve e, a ich vyplavovanie z tých miest. Pretože štúdia Helkomu hovorí tiež o tom, že zvyšky z e, čističiek sú toxické, ale musím e, povedať, že práve tieto zvyšky z e, domáceho odpadu vzbudzuje oveľa viac pozornosti a obav ako tie ťažké kovy. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci, pán Gustafsson chce niečo pridať, dodať. Ja som mm, hovoril tiež o tom, že narastá, narastajú určité znečistenia, hladiny určitých znečistení. A to neviem, čím sa dá, dáva, dá a či je to možné dať do súvislosti s Nord Streamom. Skôr to dávam do súvislosti s domácim odpadom, pretože neviem, nemohli sme presne sledovať um, výstavbu tohto zariadenia. No, dobre. Um, vieme, že e, v takomto plítkom mori e, sa e, zrejme robia viacero, robí viacero takýchto prác. No dobre. Dobre, takže môžem hovoriť teraz o tom, ako zredukovať syndrom eutrofikácie z poľnohospodárstva v súvislosti s Baltským morom. Máme tu dvoch zástupcov, pani Líza Pietola, nech sa páči, poďte si sadnúť sem za stôl. Ona zastupuje Centrálnu úniu poľnohospodárských producentov a vlastníkov lesov a je hlavou um, uh, oddelenia pre uh, zahraničné Eh, životné prostredie a pán profesor Granstedt, ktorý zastupuje Inštitút biodynamiky a je koordinátor projektu BERAS. Pani Liza Pietola bude hovoriť ako prvá, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem. Ďakujem výboru za to, že ma pozval na to, aby som mohla predstaviť túto moju prezentáciu, vážený poslanci. Táto prezentácia vlastne odráža um, tak um, záujmy poľnohospodárov, ako aj životného prostredia. Hovorilo sa mnoho o to, aké opatrenia urobiť, aby sa znížilo produkovanie, znížilo produkovanie um, um, z poľnohospodárstva odpadov z polnospodárstva. My samozrejme nechceme poškodiť konkurencieschopnosť, ktorá by znižovala eh, vstupy živín a my to chceme dostať na priateľnú úroveň na základe stanovenej stratégie. Máme tu tri oblasti, kedy poľnohospodárstvo má možnosť ďalej zlepšovať ekologický stav Baltického mora. Je to za jedna kontrola erózie pri uh, obrábaných pôdach, za druhé e, kvalitnejšie hnojenie, to znamená efektívnejšie využívanie organických a umelých hnojív um, a v rámci aj hnojovky a za tretie nárazníkové pásma okolo vodných tokov a medzi teda vodnými tokmi a, a obrábanou pôdou. Ale prvá ako si budeme o tom hovoriť, musíme si pripraviť niektoré základy pre rastlinnú výrobu, pretože keď tu máme obrábanú pôdu, toto sú vždy ekosystémy, ktoré sú ovplyvňované ekologickou činnosťou. Na to, aby sme mohli produkovať potraviny, musíme e, pracovať s pôdou, musíme si ju najskôr pripraviť na produkciu. To znamená, že to sú aj mikróby, potom sa mobilizuje z organického púlu organický dusík a potom e, je to tak, že pôda je zraniteľná voči vyluhovaniu dusíku, ale na e, druhej strane potom tento je k dispozícii rastlinám a ich biomasa narastá. Okrem toho, sa počas sezóny uplatňuje mech, sa uplatňujú rôzne mechanické spôsoby obrábania a to zase um, rozrušuje pôdu. Tá je potom samozrejme náchylnejšia na eróziu, čo znamená, že prechádzame cez spôsob, e, čo znamená vlastne jej strátu pôsobením vody a vetru a vetra. A dochádza teda Ehm, prenáša sa v čiastkách pôdy fosfor a dusík. Nuž v pobaltskej oblasti samozrejme takisto dochádza eh, k ich únikom z povrchu pôdy a preto je potrebné riešiť otázku strát dusíka. Ehm, čím ďalej, tým častejšie sa eh, vyskytujú extrémne klimatické javy, ako napríklad prudké dažde. No a pritom tie výživné látky, tie nutrienty sa transportujú, transportujú hlavne vtedy, keď e, dojde k veľkým dažďom, k veľkým zrážkam, či je to na jara, alebo na jeseň, alebo keď sa roztápa sneh. Takže takéto úniky napríklad vo Fínsku e, sa dejú predovšetkým v zime a je to spojené s eróziou pôdy. Takže ako môžeme túto eróziu pôdy zvládnuť? Ako môžeme chrániť naše pôdy pred takýmito únikmi? Ako ich obmedziť na minimum? A obrábaná pôda a živiny e, chceme, aby nám zostali. A, a teraz, keď menej hnojíme fosforovými hnojivami, ako bolo povedané, aj napriek tomu sa nám tieto úniky nepodarilo znížiť. A straty fosforu predstavujú ešte stále viac ako kilogram na hektár. A predovšetkým musíme dobre skontrolovať eróziu. Mm, potrebujeme viac zhutnenú, menej zhutnenú pôdu, aby sa voda dostala hlbšie, ale tá pôda musí mať takú štruktúru, aby sa z nej neoddelovali čiastočky, ktoré by eh, predstavovali ďalšie straty, ďalší úlet. Takže organické materiály, toto sú zvyšky rastlín z iných systémov, tie sú takisto potrebné a to je dôležité pre všetky poľnohospodárske činnosti. To je prvá vec. Za druhá, kontrola erózie, tu si to vyžaduje, aby sa pracovalo minimálne s pôdou. Takže my potrebujeme po žatve chrániť pôdu tak, aby sa tam za ideálnych podmienok e, vytvorila čo najrychlejšie nová vrchná vrstva, tak aby e, mohli poľnospodári udržať pôdu tam, kam patrí a na to ešte e, musia slúžiť tie nárazníkové pásma na svahoch okolo vodných tokov. Tým sa efektívne znižujú tieto straty pôdy a takisto to podporuje biodiverzitu v krajine. Vo väčšine takých citlivých oblastiach oblasti môžeme pôdu štruktúru e, merať a zachovať pomocou chemických opatrení. Môžeme napríklad zlepšovať elektrickú vodivosť e, aj v roztokoch tak, aby sa znižovala strata fosforu. Môžeme tú stratu fosforu znížiť až o 60%. Ale teraz si povedzme niečo o používaní hnojiv. Musíme sa zamerať na najlepšie dostupné technológie e, pri využívaní e, tak organických, ako aj umelých hnojiv v, preto, aby bolo hospodárstvo trvalo udržateľné a aby aj prinášalo zisk, musíme prinášať hnojivá včas a podľa možnosti v, na čo najlepšom mieste, to znamená pod pôdnym povrchom. A zdroj živín by mal umožňovať, aby rastliny počas aktívneho rastu využívali živiny, Vylúčovanie živín z hnoj by sa nemalo omeškať. Toto samozrejme predstavuje výzvu aj pre organické, zeme, e, pre organické polnospodárstvo, pretože e, živiny z organických zdrojov sú k dispozícii a závisí od mikrobiologickej aktivity pôdy a od podnebia a počasia, kedy sa uvoľňujú. Teda podstate nie je rozdiel medzi organickým a konvenčným poľnohospodárstvom v oblasti vyluhovávania živín, pretože korene rastlín si tie um, živiny berú obdobne pri dvoch systémoch. My jednoducho potrebujeme správne načasovanie, aby sa tie živiny k rastlinám dostali včas. Hmm a aj konvenčné poľnohospodárstvo je dokonca menej rizikové v oblasti kvality, pretože toto umožňuje, aby rastliny dostávali tieto živiny včas, pre všetkým fosfor je mimoriadne dôležitý pre včasný vývoj koreňov pretože dobre vyvinutý systém, koreňový systém je veľmi dôležité. Aby sme zlepšili využívanie hnojiv, tu by sme mali podporovať rozdelenú aplikáciu medzi potenciálom rastu, ktorý nemôžeme predvídať počas sadenia a siatia a e, tu je dôležitý dusík, pretože ten budeme zase potrebovať v konečnej uh, fázi, fáze rastu. Rastliny potrebujú také živiny, ako je dusík a fosfora, preto obmedzovanie množstiev pod úroveň, ktorú úrov, e, rastliny potrebujú, to povedie k vylúčovaniu a týchto živín z pôdy a znišeniu výnosov. Preto musíme využívať najlepšiu prax, na to, aby sme zmierňovali aj klimatické zmeny. Potom je veľkým problémom živočišné hnojivo. Toto samozrejme je veľmi dôležité na recykláciu živín. A podľa potrieb rastlín. Niekedy e, sa používa príliš veľa fosforu v porovnaní s, v porovnaní s dusikom. Fosfor je akumulovaný v hnoji a preto sa na e, organických e, hospodárstvom obsah fosforu stúpa a je tu teda takisto vyššie nebezpečenstvo vylohovania tohto fosforu. My by sme to mali usmerňovať a mali by sme hnojiť v takom množstve, ktoré bude odpovedať potrebám príslušných rastlín a obsahu živín podľa ich e, potreby tak, aby sme si zlepšili výnosy. Pokiaľ by sme ponechali fosfor v únosných rám, medziach, tu sa realizujú opatrenia, tak aby poľnohospodári riadne distribuovali toto hnojivo po celej oblasti. Takže to, akým spôsobom sa nakladá, nakladá s týmto hnojivom, a toto je dôležité aj pre zlepšenie ekologického stavu Pobalcka. No a teraz sa, sa pozrieme na poslednú tému a to je a, a produkcia okolo vodných tokov. Ide tu o polnohospodárstvo, kde e, máme obsiahnutý fosfor a dusík a pokiaľ sa biomasa e, zožne pred zimou, toto by mohlo ovplyvniť aj vyluhovanie dusíkov a fosforov do mora. E, a toto si zase vyžaduje ďalšie úsilia samozrejme aj náklady zo strany poľnohospodárov, ale mohlo by to, mohol by to byť dobrý príklad služieb pre ekosystémy a dobrou službou eh, eh, poľnohospodárov pre spoločnosť dnes si polnohospodári uvedomujú problémy erózie a musím povedať, že eh, a absolútna axioma je hnojiť podľa potrieb na základe najlepšej osvedčenej praxe a vytvárať tieto nárazníkové pásma. V kontextu z tejto stratégie za farmári okolo Baltického mora um, správajú veľmi aktívne a v zmysle uh, dvoch hlavných eh, projektov Baltican Deal a Baltican Manure. Tieto sa orientujú na najlepšiu prax bez toho, že by obmedzovali eh, produkciu eh, potravín alebo konkurencieschopnosť. Toto všetko sa orientuje na poľnohospodárov. My sa skutočne snažíme zlepšovať ekologickú situáciu v Pobalti prostredníctvom trvalo udržateľnej e, poľnohospodárskej praxe. Samozrejme nevidíme e, až tak rýchlo tie zmeny k lepšiemu, pretože Baltské more má, Baltické more má dlhú pamäť. A aj keď sa znižuje záťaž, predsa len je tu ešte stále táto záťaž v mori, čo aktivuje um, šírenie rias. A my by, keby sme si ale mali zobrať fosfor, ktorý je viazaný pre všetkým v pôde, ale potom keď to porovnáme s množením sa rias, tak vidíme, že tá negatívna úloha poľnohospodárstva pri množení sa rias nie je taká negatívna, pretože Takže uh, Stratégia pre Baltské more tu zohráva skutočne veľmi dôležitú úlohu, pretože mobilizuje poľnohospodársky sektor tak, aby sa zlepšil, aby zlepšoval efektívne využívanie zdrojov a týka sa to aj prírodného hnojiva a živín. My pozorujeme rôzne pozitívne trendy v poľnohospodárskom sektore, sektore pre všetkým, čo sa týka opatrného a rozumného používania živín a preto sme optimistickejší a musíme venovať väčšie úsilie kontrole predovšetkým tlejúcej biomase. My e, sa musíme ale vyzbrojiť trpezlivosťou, pretože pôda a príroda ako taká reaguje veľmi pomaly. Ja dúfam, že sa k tomu vrátime ešte v politike regionu eh, regiónu Baltického mora a dúfam, že na budúce vám budeme môcť povedať, že sa ten stav zlepšil. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. Samozrejme, že toto je veľká výzva aj pre tú spoločnú poľnohospodárskú politiku, ktorá by mala eh, odraziť aj to, čo predstavila pani Liza Pietola. Ako posledný ho bude hovoriť pán profesor Kránster, ktorý ho, eh, in, pardon, zastupuje Inštitút pre biodynamické výskumy. Ja, ok, ja gör mi predstavom po svenska, on to bra. Budem hovoriť po švédsky, ak dovolíte. Ďakujem výboru za to, že ma pozval na toto vypočutie. Vidíme na obrazovke akú mám ja činnosť. Ja som koordinátorom projektu BERAS. Financuje, spolufinancuje to EÚ. Ide na roky 2010 e, e, až 2013. A Eh, zúčastňujú sa aj krajiny z okolia Balckého mora. Eh, základom našej činnosti je eh, predpoklad, že poľnohospodárstvo je aj našim mm, zdrojom, budúcim zdrojom a treba obyvateľstvu umožniť e, aj e, z poľnohospodárstva vyžiť a má sa teda uprednostňovať napríklad slnečná energia a aj to množstvo živín má byť e, kontrolované, majú byť dobre kontrolované zdroje. Takže ide o to rešpektovať tieto zdroje a predovšetkým biodiverzitu, zelené odvetvie, toho sa bezprostredne týka poľnohospodárstvo, a červená zóna to je používanie tejto energie, hlavne zo slnka. Takže to využitie je výraznejšie alebo prekračuje našu e, výrobu e, z obnoviteľných zdrojov z atmosféry a z biosféry. Plnospodárstvo dnes používa viac fosílnych zdrojov, teda viac ako výroby. To sa však dá zvrátiť využívanie energetických zdrojov, predovšetkým biomasy. To je možné. Pôda by mala byť schopná uživiť aj viac ľudí. A treba teda predovšetkým e, využiť slnečnú energiu. Tento problém sa dá vyriešiť lepšími plnospodárskymi postupmi ocitli sme sa v situácii, kedy používame mm, veľa fosílnej energii. No a malo by, mal by sa klas väčší dôraz na fotovoltiku. Máme dobrý príklad vo Švédsku od 50 do 85 rokov. Je to 90 kg na hektár. Rozdiel medzi červenou a zelenou krivkou je veľmi veľký. Je to práve ten dusík, ktorý sa nachádza aj v potravinách. A to je to, čo máme na mysli, keď hovoríme o záťaži e, Baltského mora. Tu je taká globálna tabulka. Došlo k stabilizácii v prípade dusíka medzi rokmi 81 až 95 a je tu taktiež zníženie aj po tomto období. Zvýšili sme e, dovoz proteínov, krmil a mm, zvýšili sme obsah chemických látok. Napríklad v Brazílii teda podľa toho, aké sú výpočty. U nás je to 30 kg na hektár. Úzko to súvisí s zvýšením praktizovania biologického hospodárstva 20, o 20 viac poľnohospodárskych pôd slúži na biologické polnohospodárstvo. Ale to zlepšenie medzi rokmi 50 až 85 eh, pochádza z toho, čo tu už povedal se poknutila. My sme oddelili plnospodárov, ktorí sa zameriavajú na výrobu krmiva, používajú teda veľa živín a fosforu od chovu A máme situáciu, kedy vyrábame krmivá, čo si vyžaduje veľké plochy. No a vidíme, že je to skutočne účinný cyklus pre plnohospodárstvo. Vidíme zaujímavý rozvoj tejto oblasti. Na ďalšej priesvitke vidíme, že dusík, ktorý sa vyrobí, sa potom zužitkuje pri chove. A, a tu je najvýraznejšia hospodárska výroba. Existujú štatistiky, my sme urobili prieskum na vzorke 200 fariem. Vyrobí sa 130 kg dusika na hektár a to sa potom dostane do prírody. To je nadbytok dusíka, s ktorým treba počítať. No to je dopad intenzívneho plnohospodárstva. Kvôli tomu dochádza aj k zvetrávaniu pôdy. Fínsky vedci e, jasne dokázali tento cyklus. Nejde o to zamerať sa na chovy je tu aj fenomén koncentrácie v niektorých oblastiach. Vidíte tu Fínsko a Švédsko. A týka sa to všetkých pobrežných krajín Balského mora. My naozaj sme závislí od výroby e, obilnín a taktiež závislí sme od dovozu v podstate netreba chovať viac dobytka ako také množstvo, ktoré sa dá uživiť dostupnými plochami. V okolí Balckého mora vidíme jasný nadbytok dusíka. A to súvisí s tým, že pôda nie je schopná absorbovať všetok eh, dusy, ktorý sa používa. V rámci štúdií sme sledovali rovnováhu živín, otázka eh, hnojenia a taktiež eh, energetická rovnováha. A snažíme sa nastoliť rovnováhu medzi vstupmi a výstupnou výrobou. A snažíme sa naozaj zohľadniť všetky aspekty. Tu je príklad opatrení, tu vidíme nadbytok v tradičnom poľnohospodárstve v porovnaní s biologickým poľnohospodárstvom. Vidíme tu úbytok o 70 v biologickom plnohospodárstve. Máme intenzívne plnohospodárstvo v Dánsku, Švedsku, Fínsku. A máme taktiež veľmi intenzívne plnohospodárstvo v Polsku. Ak eh, by polské poľnohospodárstvo bolo tak eh, intenzívne ako vo Švedsku, tak potom by z toho vznikol obrovský environmentálny problém. Takže treba zohľadniť cykly a toky živín vyplývajúce z poľnohospodárstva, Potrebujeme sa pozrieť na celý cyklus a treba zohľadniť výrobu krmiva, ako aj chov dobytka. A to v závislosti od dostupných pôd. My to e, voláme ERA Ecological Recycling Agriculture. To je tá skratka, ktorú používame. Vďaka tomu môžeme recyklovať všetky toky živín. Vidíte tu akýsi súhrn. Je tu biodiverzita, ktorá sa rešpektuje, potom rotácia pestovaných eh, rastlín, taktiež rovnováhu, rovnováha medzi plochou a dobytkom. Musí tu byť e, vysoké percento dopestovaného krmiva na vlastných um, pôdach. My máme niekoľko projektov, ktoré umožňujú implementovať túto myšlienku. A to s cieľom znížiť množstvo, ktoré sa ocitne v prírode. Máme 25 partnerov, máme e, medzi partnermi aj pridruženého partnera. Ide o Polské ministerstvo pre životné prostredie. Sú tu aj samozprávy, rôzni prevádzkovateľia a ďalšie organizácie. No a aký je náš cieľ? Musíme lepšie vyrábať, Musíme sa zhostiť tej myšlienky prirodzených cyklov, prirodzenej recyklácie. Musíme znížiť množstvo chemických látok a taktiež je tu klimatická otázka. A tá úzko súvisí, o tom ale hovoril už jeden z predrečníkov. Musíme zaručiť biodiverzitu aj v vidieckých oblastiach. Aké ponúkame akcie. E, spotrebitelia majú možnosť situáciu zmeniť. S mnohými obcami sme sa spojili a snažíme sa v miestnych školských jedálniach poskytovať biovýrobky. Vo Fínsku včera som taktiež videl, že naši partnery konajú, pôsobia na Eh, reštaurácie v Helsinkách, čiže propagujú stravovanie, ktoré nebude mať negatívny dopad na Baltské more. Máme aj politické nástroje k dispozícii. Je možné začať s týmito postupmi No a keď sa pozrieme na poslednú priesvitku, tak tu vidíme príklady politických akcií. Ide o to pracovať na projektoch a rozhodnúť o tom, aké nástroje sú vhodné na nakopnutie politického rozhodovacieho postupu. Máme k dispozícii aj finančnú pomoc pre biologické plnospodárstvo, hlavne pre také, ktoré sa riadi svojimi vlastnými zásadami. Napríklad to, e, ten adaptovaný chov dobytka, aby boli čo najmenšie dopady na životné prostredie a taktiež pomoc tým e, poľnohospodárom, ktorí možno nevhodne investovali v minulosti, ale zohrávame aj poradnú úlohu a chceme zlepšiť e, výstupy poľnohospodárov. Musíme mm, prísne uplatňovať smernicu, rámcovú smernicu o vode. A to takým spôsobom, aby toky, vodné toky prispievali k našej snahe. Tento akčný plán úzko súvisí so smernicou. Takže ide o to znížiť obsah dusíka, ktorý sa v súčasnosti dostáva do Baltského mora. Takže to polnospodárstvo, ktoré sa zakladá na recyklácii, by malo prispieť k zníženiu tohto obsahu dusíka. A taktiež treba prísne uplatňovať zásadu znečisťovateľ platí. To je zásadná otázka. Musí to niečo stáť toho, ktorý znečisťuje. Musí sa to uplatňovať a teda e, takýmto spôsobom by mali polnospodári konať zodpovednejšie. No a taktiež je tu legislatívna cesta a postupne by sa mal prispôsobiť chov dobytka na tento model a priame platby ešte tie by mali byť upravené podľa toho, aké sú sprievodné opatrenia na boj proti klimatickým zmenám. A tak ešte iba zohľadniť možno obmedzené e, zdroje prírody prezentácie. Ďakujem pekne pánovi profesorovi za zaujímavú prezentáciu. Samozrejme je dôležité, aby sme si pripomenuli, že pred pár mesiacmi sme si pozreli, ako sa um, propag- masovo propaguje už, dobre. Ja dúfam, že, a, že um, tie um, opatrenia, ktoré nám mám profesor predstavil, že budú mať čoraz následovníkov. A teraz sme dospeli do koncu a, a ku koncu a o závery poprosím pá, moju kolegyňu pani Satu Hasi. Ďakujem a veľká vďaka všetkým rečníkom za veľmi zaujímavý seminár. A tiež eh, chcem poďakovať sekretariátu, že všetko nám tu pripravil na toto stretnutie. Dúfam, že všetci rečníci svoje e, prezentácie zašlu sekretáru, aby tí, ktorí majú teda záujem, e, mohli si ich pozrieť. Myslím, že sme videli veľmi presvedčivé dôkazy veľkých príležitostí tejto oblasti za posledných 100 rokov. Vieme, čo spôsobili ľudské aktivity. Vieme všetky tie príležitosti, ktoré sú. Ciele ľudí bolo zlepšiť životy ľudí žijúcich v tejto oblasti. Znečistenie pobaltskej oblasti samozrejme má, bolo nezamýšľanou kon, konsekvenciou v tejto spádovej oblasti, avšak musíme veľmi vážne brať skutočnosť, že pobaltská oblast je veľmi zraniteľná a že je to jedna z najznečistenejších oblastí vo svete, musíme ozaj, ozaj konať v zmysle zodpovednosti, ktorú, ktorá spočíva na našich pleciach, pretože ide vlastne o takmer vnútrozemské more alebo jazero našej oblasti, ekologická situácia je vo, do veľkej miery v rukách Európskej únie. Myslím si, že bolo celkom šokujúce vidieť, aký je dopad oddelenia reťazca živočišnej výroby a rastlinnej výroby, čo, ako to dopadlo na poľnohospodárstvo ako to dopadlo na uvoľňovanie živín z polnohospodárstva do mora. Myslím si, že toto naozaj je dobrý príklad problematiky, kde nemôžeme pokračovať v, pôvodnom, e, v pôvodnej forme. Potrebujeme tieto príležitosti, takže naozaj potrebujeme, ja si myslím, že potrebujeme veľa e, nových prístupov, nového nazerania na vec. Priemysel aj polnohospodárstvo sa stávajú udržateľnejšími a inteligentnejšími v Balc- po Balckej oblasti, ale samozrejme, že aj v e, Európskej únii ako celku. Nuž, Helkom má veľa konkrétnych eh, akčných bodov v eh, akčnom pláne Helkomu. Jeden z nich, ktorý sa tu spomenul, jeho snahou bolo eh, z čistiacich prostriedkov odstrániť fosfor ako taký. Minulý týždeň sme hlasovali o správe, ktorá uvažovala hovorila o tom, že Európska únia toto odporúčanie chce EÚ spraviť právnym záväzkom. A ja si ozaj myslím, že by sme mali rovnakým spôsobom vnímať aj tieto akčné body týkajúce sa polnohospodárstva, teda akčné body Helkomu. Nie som asi tou správnou osobou, aby som tu konštatovala, ktoré akcie by mali byť dobrovoľné a ktoré by mali byť povinné. V každom prípade Mali by sme vážne posudzovať e, tento plán akčný Helkomu ako určitú príručku toho, čo je potrebné v európskom polnohospodárstve. Pretože ako sme videli, dokonca aj keby sme používali všetky potenciálne mestá a, a, a, a komúny, aby zredukovali tieto splodiny, čo dúfam aj robíme. Nestačilo by to na to, aby sme vyliečili Baltské more. Nedá sa to. Nie je to možné. A ako sme boli počuli, klimatické zmeny sú ve- ve- veľkou výzvou a len znásobujú problematiku, ktorú som uviedla, a len zvý- zvýrazňujú potrebu nového pohľadu na vec. pozerať sa na polnohospodárstvo novou optikou. A posledná moja poznámka sa týka chemikálií. Je dôležité si zapamätať, že nie je to len eutrofizácia, ale sú tu aj ďalšie chemikálie, ktoré sú problémom v pobaleckej oblasti. Napríklad, keď bola v parlamente smernica REACH, tak sme sa dozvedeli, že množstvo určitých uh, agresívnych, pre, pretrvávajúcich bioakumulatívnych uh, e, uh, e, látok uh, nachádzame vo vtáctve, uh, tuleňoch a toto množstvo je o 5 krát vyššie ako v severskej oblasti, takže aj toto treba zohľadniť. Takisto keď Ríč bola v parlamente, tak jeden zo zaujímavých bodov, pamätám si to, pri všetkých tých lobistických materiáloch sme videli aj posolstvo e, pre e, e, tých, ktorí robia plány odpadových čističiek komunálneho odpadu, dozvedeli sme sa, že množstvo chemikálií, ktoré sú v odpade, ne, sa nedajú uh, týmito čističkami odstraniť. Jednoducho potrebujeme zredukovať tieto chemikálie predtým, než sa dostávajú do uh, odpadových vôd, teda do potrubí s odpadmi, odpadovodou. A to by tiež zvýšilo možnosti na využitie zdrojov, ktoré máme vo forme e, čističiek. Ak by teda neobsahovali e, ťažké kovy a e, ďalšie riskant, e, rizikové chemikálie, bolo by to ľahšie. Takže máme pred sebou veľa práce. Ďakujem tiež všetkým, ktorí prispeli k tomuto vypočutiu. Verím, že nám to všetkým pomôže v pokračovaní v našej práci, aby Baltské moro bolo zdravšie a čistejšie. Beaucoup, Ďakujem pekne, pani Hasi. Týmto môžem ukončiť naše e, zasadnutie dnes po obede. 13. a 14. júla zasadneme najbližšie v Bruseli. Ďakujem pekne všetkým účastníkom. A predseda láskavo a spontánne ďakuje tlmočníkom. Ďakujem aj pani Morku Najte, ktorá pomáhala pri organizovaní tejto schôdze. Dovidenia.